si vás dovolujú informovať, že začína tretí týždeň sociálneho konfliktu o nových pracovných podmienkach, ktoré im boli jednostranne nanútené. Napriek mnohým ústupkom z našej strany sa vedenie s nami nejako neskontaktovalo v snahe vyriešiť konflikt. Tlmočníci viacerých kabín na tejto schôdzi boli oficiálne vyžiadaní rekvizíciou a teda musia pracovať. V našich očiach je to pošliapanie ich práva na štrajk a diskriminácia voči niektorým jazykom a niektorým poslancom. Preto e, sme sa zo so Solidarity rozhodli, že nebudeme prerušovať prácu na dnešnom zasadnutí, ale s polutovaním vás informujeme, že tlmočenie sa dnes skončí najneskôr o pol siedmej. Petition 1247 was added to the October agenda and uh, urgency proceed. V rámci nar- naliehavého konania, čo sa vzťahuje na petíciu 049 a taktiež 0317 a tu v tejto súvislosti to nebolo schválené non-opinion. Tu komisia rozhodla, že nebudeme vypracovávať stanoviska k správe o rozpočtu MFF, ani správe LIBE, ani k správe EFKO. O budúc- správa o budúcnosti Európy. Koordinátori rozhodli, že stanovisko bude vypracované v súvislosti so stanoviskom na, na stanovisko zelených. Všetky odporúčania boli eh, schválené vo forme, ako boli navrhnuté. V jednotlivých položkách sme rozhodli ukončiť je 1393, 749 a 229 sú otvorené. Zisťovacia misia, tu sme rozhodli o zložení eh, delegácie do Doniany v septembri. Ide o 6 členov, vedúcim delegácie je Pašáky, podpredseda z EPP. Rozhodnutie o zložení delegácie bolo odložené na júl a koordinátori nezmenili eh, bod týkajúce sa zisťovacích misií, aby sa usmernenia znovu otvorili. Toto bolo rozhodnuté, že sa ponechá na ďalší mandát. Ďalej rozhodli schváliť otázky na ústne odpovedanie v súvislosti s Jugendramt a rozhodli sa neotvárať petície 0775 a 0702 a taktiež e, sa rozhodli posunúť petície týkajúce sa e, pesticíd e, výboru PEST, aby sa im ďalej venoval. Konferencia Eh, Nemeckého federálneho výboru pre petície zabezpečiť konferenciu, ale rozhodli sme sa, že nikoho nevyšleme, aby sa zúčastnil konferencie. Koordinátori ďalej vzali na vedomie všetky ostatné informatívne body, ktoré boli predložené. A to je všetko, pokiaľ ide o výsledky, ktoré vyplynuli zo zasadnutia koordinátorov. Bod 19 Petícia 98 ide o podpora pre rodinných príslušníkov poskytujúcich opateru osobám s postihnutím v Taliansku. Začnem hneď, ale čakáme na pána Číria, ktorý nám povedal, že bude prítomný, ale zrejme nebudem čakať, pretože začneme Začneme tým, že dám slovo pani Maria Simona Bellini, a teším sa na to, čo nám povie. Takže nech sa páči, 5 minút. Grazie mille eh, per l'attenzione che ancora continuate a darci. E Ďakujem pekne aj za pozornosť, ktorú nám prejavujete. Rada by som informovala situácii, ku ktorej došlo v minulosti, teda od tej doby, odkedy sme sa nestretli. Chcem povedať, že naša požiadavka pokiaľ ide o starostlivosť o člena rodiny. E, trvá 25 rokov, čiže 25 rokov čakáme na to, že to bude vyriešené. Ak keby tento výbor nezaujal k tomu stanovisko, e, nakoniec treba si uvedomiť, že napriek tomu, Sme ľudia e, v Taliansku, ktorí majú najnižšiu e, e, životnosť. A Musíme robiť rozhodnutia, ktoré sú dobré pre nás a pre nás, našich rodinných príslušníkov a toto sa odvíja od základných ľudských práv. Základné práva nie sú uznané často v súvislosti s ľuďmi, ktorí majú postihnutie a zdá sa, že nie je odpoveď, nie je riešenie, pokiaľ ide o starostlivosť poskytovanú 24 hodín tých, týmto ľuďom a nezostáva vlastne žiaden priestor na rodinný život pre ľudí, ktorí túto starostlivosť poskytuje. Takže žiadame o rešpektovanie základných ľudských práv. Hovoríme o práve na prácu, na odpočinok, na sociálne vzťahy, osobné naplnenie a najmä právo na zdravie pretože staráme sa o rodinných príslušníkov a nezostáva nám čas na seba. Toto je situácia, ktorá je vlastne porušením um, a viacero vlád v Taliansku nikdy nevyužilo uh, si pravdivé informácie o tejto situácii v krajine. A vždy sa uplatňovali rôzne alibi, napríklad ekonomického charakteru a boli to dôvody na neriešenie problému, ale nevzali do úvahy, že tieto náklady by boli minimálne v porovnaní so sociálnymi dávkami, ktoré sa na to vynakladajú. My by sme boli radi, keby títo ľudia boli odsunutí do nejakého sociálneho zariadenia, ale toto je pre spoločnosť oveľa drahšie než starostlivosť v rodine a v kruhu blízkych. Povedali sme tu už viackrát, že zákony sa zameriavajú na roztrhnutie tej, tej, tohto, eh, tejto rodinnej siete. A sú tu ľudia, ktorí naďalej chcú podporovať eh, postihnutého rodinného príslušníka, ale reálnym spôsobom. Toto je teda e, správny čas na to, aby sme e, urobili zmenu. A môžeme prijať konkrétne opatrenie. Nechceme len vyhlásenia a programy, chceme konkrétne činy, ktoré nám pomôžu po tejto dlhej kríze, ktorú sme prežili a ktorá, ktorá sa týka najzraniteľnejšej časti obyvateľstva Talianska. Takže ešte raz chcem povedať, že ľudia sú prekvapení, že nemáme e, riadny systém pre týchto ošetrovateľov v Taliansku. Takže obraciame sa na nás s nádejou, že sa obratíte na taliansku vládu a budete apelovať na ňu, aby konala. Talianská vláda sa zmenila, máme novú vládu a chceme, aby uznali práva na starostlivosť. Ide o otázku týkajúcu sa zdravotnej starostlivosti a základnej podpory. Ďalej, tu členovia rodiny nahradzujú úlohu štátu tu hovoríme stačilo a treba vychádzať z talianského práva, ktoré podporujú e, túto situáciu. Ľudia, ktorí sa starajú o postihnutého príslušníka rodiny, majú rôzne iné e, e, úlohy a spoločenské záväzky nedostanok peňazí by nemal byť používaný naďalej ako alibi zo strany inštitúcií v Taliansku. Neexistuje zákon na podporu ošetrovateľov a my chceme, aby sme dostali adekvátnu reakciu zo strany itali- talianskej vlády, pretože vždy nám povedia, že to zákon, napríklad zákon 104, ale my chceme konkrétny zákon, ktorý podporí práva a aktivity členov rodiny postihnutých ľudí. Ide nám ich kvalitu života, ich právo na kvalitu života v rámci právneho rámca. Každá civilizovaná krajina by to totiž urobila, takže ešte raz vás poprosím, či, neviem, či si myslíte, že žiadame o veľa. Ehm, je tu malá zmena na konci roku 2017 došlo k uznaniu práva na rodinný život z, určitým, z určitej sumy určitých dávok, ale neexistuje právny rámec na určité fondy, ktoré by mohli byť použité. Takže my sa obávame, že to nebude konie, nakoniec, v konečnom dôsledku využité eh, na tom správnom mieste. My za uplynulých 30-40 rokov sme podporovali členov rodiny a práve preto treba vyplatiť e, rodinným príslušníkom, ktorí poskytujú starostlivosť, riadne dávky. Takže poprosíme vás, aby ste nám podporili v ďalšom boji a pomohli, že možno táto nová vláda e, dospeje k nejakej konkrétnej odpovedi a podpore. Ďakujem pekne. Skutočne ste čakali veľmi dlhú dobu na to, aby ste dostali odpoveď na vaše oprávnené požiadavky. Ehm, máme pred sebou bod 19 a 20. Toto bol môj plán, aby sme si vypočuli aj ďalšiu petíciu 1147 pretože sa týka rovnakej oblasti. Ide o dávky pre závislé osoby, čiže chorých, starších ľudí a ľudí trpiacich autizmom. V tomto prípade stiažovateľ nie je prítomný, ale bude zastúpený pránom Číriom. Takže dám jemu slovo na 5 minút. Ďakujem pekne. Bol som požiadaný, aby som e, sa vyjadril k tomuto. Ide o petíciu, ktorá sa dotýka vnútroštátneho práva. E, Prichádzam z nadácie, pochádza, teda vychádza e, z nadácie, ktorá sídli v Taliansku, ale žiaľ, ten konkrétny stiažovateľ nemôže byť prítomný dnes. Vy sami ste povedali, pani predsednička, A treba zdôrazniť, že na jednej strane požiadavka zaručiť, že ľudia, ktorí sa o seba nemôžu postarať, ktorí trpia chronickými degeneratívnymi chorobami ako Alzheimer alebo inými duševnými, duševným postihnutím, majú právo získať aj finančnú podporu. Z štátneho zdra- systému zdravotnej starostlivosti, ale takto to neprebieha v Taliansku, rieši táto na regionálnej úrovni, pretože zdravotnícko spadá do jednotlivých regiónov a tieto rea- regióny reagujú odlišne. Navyše uznanie tohto práva na hmotné zabezpečenie eh, by mala byť malo byť posudzované bez ohľadu na ekonomickú situáciu krajiny. Na rozdiel od predchádzajúcej petície chcem vyzdvihnúť, že táto petícia eh, posudzuje, zohľadňuje reštriktívny charakter rozpočtu, ale nemôže to mať dopad na práva jednotlivca, aby bola táto osoba podporená, ak táto osoba nie je samostatná. Toto právo musí byť uznané aj ľuďmi, ktorí obklopujú e, tohto človeka, rodiny príslušníci, ktorí majú veľkú hodnotu, pretože oni podporujú neformálnu pomoc, podporu a sú obrovskou pridanou hodnotou, pokiaľ ide o kvalitu každodenného e, života chorej osoby. Môže ísť o ľudí, starších ľudí s chronickou chorobou alebo ľudí, ktorí sa cítia lepšie v rámci rodiny. Petícia zdôrazňuje, že chceme podporiť to, aby takíto ľudia mohli žiť v rodinnom prostredí. Toto je ich túžba. Ľudia, ktorí sa o nich starajú, musia byť nejak uznaní nielen morálne, hoci aj to je veľmi dôležité, ale potrebujú aj praktickú podporu. Starať sa o chorého človeka je obrovskou súčasťou ich života. Vyžaduje to veľa času a zdrojov. A toto musí uznať štát. Toto je tá základná otázka. A je veľmi dôležitá, pretože zrejme je to už riešené v mnohých iných krajinách, ale v Taliansku nie. Nejde o, otázku politickej príslušnosti máme novú vládu. Toto je vhodná chvíľa na to, aby sa Európa mohla oberátiť na túto vládu a požiadať ju, aby konala. Existuje zákon, to je pravda, ktorá konečne uznala možnosť eh, a taktiež poskytuje nejaké, nejakú finančnú podporu postihnutým chorým ľuďom. Ale eh, nemáme výkonné normy E, vykonávacie predpisy, čiže, sa to, čiže to zostáva na úrovni teórie. V roku 2017 minister zdravotníctva prvýkrát zaviedol neformálne služby, ktoré boli poskynuté a potom bolo povedané, že teda bude poskytnutá podpora a že nebude podpora len zdravotníckého charakteru, ale aj na úrovni každodennej pomoci. Takže je tu určitá otvorenosť, trošku sa posúvame dopredu, ale ta, tento výbor už preukázal na medzinárodnej úrovni, že má určitú váhu. A možno by ste nám pomohli e, dospieť k riešeniu na tento problém v Taliansku. Ako vravím, nie je len o morálnu výzvu, ide o profesný problém pre tých, e, ktorí to stojí veľa času a peniazy, aby sa starili o svojich uh, blízkych. Šírio. Ďakujem, pán Šírio. A teraz odovzdávam slovo zástupkyni komisie pani Eriksonajte. Môžete reagovať na obe petície 98 a 1147 spolu. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, prajem príjemné odpoludne všetkým predkladateľom petície a členom výboru. Chcem pripomenúť, že organizácia zdravotníckého systému a systému sociálnej ochrany podľa zmluvy je mimo z toho, čo komisia môže robiť priamo. Je to zodpovednosť členského štátu. No ale napriek tomu chápeme význam, aký zohrávajú neformálni e, opatrovateľia v ekonomike. A chápeme a podporujeme právo každého na dobrú kvalitu a dostupnú e, starostlivosť a zdravotnú starostlivosť. A toto je samozrejme zakotvené v pilieroch sociálnej ochrany. A mm, ak tomu dobre chápem, tak Taliansko sa k tomu prihlásilo. Je to jeden z základných princípov, ktorým sa hlásia inštitúcie EÚ a všetky členské štáty. No a preto vyzývame, aby sa toto právo rešpektovalo. Komisia môže využiť rôzne spôsoby, aby koordinovala úsilie členských štátov v tejto oblasti. Nemôžeme harmonizovať, nemôžeme prikázať prostredníctvom nariadení v tejto oblasti, ale koordinujeme sociálne politiky, kde členské štáty si stanovujú e, svoje ciele a ktorý sa odráža úsilie rešpektovať právo na dlhodobú starostlivosť a dobrú kvalitu teda organizujeme rôzne revízne stretnutia, kde sa hovorí o výmene dobrých skúseností, o prehľade. Iniciujeme štúdie, ktoré hovoria o tom, ako lepšie poskytovať starostlivosť na vyššej, vyššej kvalite. Pracujeme s OECD, aby sme vytvorili metodológiu, ktorá hovorí o tom, ako merať náklady na dlhodobú starostlivosť porovnateľným spôsobom. No a samozrejme, Európsky semester je miestom, kde členské štáty a rada schvaluje špecifické, eh, špecifické odporúčania v tejto oblasti. V oblasti dlhodobej starostlivosti zatiaľ nebolo vydaných toľko odporúčaní za posledné roky. Dôvodom je to, že nemáme dostatok údajov. Aby sme mohli vydať odporúčanie, tak potrebujeme objektívne porovnateľné údaje z členských štátov. Takže teraz pracujeme na tom, aby sme mali takúto základne, aby sme preklenuli tieto medzery v našom systéme. Ale ako som povedala, môžeme len koordinovať úsilie, nemôžeme prikázať reštriktívne kroky. No a tiež chcem povedať, že minulý rok komisia vydala novú iniciatívu spolu s e, pilierom a tiež e, s podmienkami pre pracovný život. A tiež tam hovoríme o dovolenke 5 dní pre poskytovateľov starostlivosti. A o tomto sa teraz rokuje na rade. Výsledok zatiaľ nemáme. ale teda toto je, čo robíme v tejto oblasti politiky. Takže e, robíme veľa e, takýchto mekých politických opatrení som koordinácie, ale nemôžeme priamo zasahovať do sociálnej politiky členských štátov. Áno, a my si to veľmi dobre uvedomujeme, hovorím pani predsedajúca. Ale to nám dnes nemôže, aby sme upozornili na to, že Taliansko sa zaviazalo k niečomu a samozrejme je tu aj na stole nový návrh v parlamente e, o poskytovateľoch e, starostlivosti v, e, v rodinách a bol predložený 23. marca tohto roku a tak dúfame, že dôjde k posunu. Zatiaľ nevieme, ako to dopadne. Vy ste tu boli už v roku 2015 a minulý rok tiež 2017. Áno, používame, používame túto mekú moc. Aj my sme takýmto e, nástrojom e, soft power. A nemôžeme priamo zasahovať do členských štátov, ale používame právomoci, ktoré máme. No a komisia má veľmi dobrú stratégiu, e, napríklad pokiaľ ide o postihnuté osoby v EÚ. Nevyužíva legislatívu a ako to aj teraz zaznelo, ako to povedal pani a IT, môžeme využívať len túto mekú e, e, moc a vymieňať si dobré skúsenosti. A je to na členských štátoch, aby riešili tieto problémy. My teda môžeme využívať všetky možné prostriedky, aby sme posunuli problém správnym smerom. Sme teda v celej veci spolu s vami. Teraz otvorím diskusiu. Kolegovia, nech sa páči. Pani Eby. Ďakujem, pani predsednička. Ešte raz sa chcem poďakovať predkladateľom pedície, že prišli medzi nás. Opäť, znova. Nie, ako sme počuli, nie je to prvýkrát. Bolo tu niekoľko príležitostí, keď sme sa mohli oboznámiť hlbšie s touto otázkou. Pred 25 rokmi títo ľudia už začali bojovať e, o svoje práva a 25 rokov bojujú o uznanie týchto práv. Dnes nemôžem inak len, e, že sa vyjadrím k tejto petícii takto. Za posledných 25 rokov sme videli, ja som tu 4 roky v parlamente, ale osobne som e, mala možnosť vidieť, že tento problém sa nám opakovane vracia na stôl, lebo talianská vláda to nerieši. V Taliansku nie je dostatočná otvorenosť k tomu, aby sa vyriešil problém opatrovateľov. Áno, na európskej úrovni existujú odporúčania a vieme, že na európskej úrovni nie je veľký priestor na manevrovanie a zasahovanie do národných e, systémov zdravotníctva. Ale máme tu dohovory, máme dohovor OSN a o tom sme hovorili. EÚ sa na to odvoláva e, na viacerých miestach. Keď e, hovoríme o práve na nezávislý život, tak E, je to vlastne tak, že opatrovateľia sa starajú o ľudí, ktorí sú posienutí a e, tam ide o to, aby členovia rodiny boli viac efektívni. A e, v súčasnosti ale máme situáciu, keď nie je možné poskytovať týmto ľuďom starostlivosť. Je to akési prázdno, vákuum. V Taliansku dnes máme novú vládu, tá sa púšťa do práce a e, tento kabinet vytvoril ministerstvo pre postihnutých. A tiež vznikol akýsi dohovor, ktorý zavezuje verejné orgány, aby sa venovali tejto oblasti postihnutých a e, tiež o ľudí, ktorí sa starajú o postihnutých. Takže toto je e, situácia, v ktorej sa nachádzame. Takže dúfam, že v blízkej budúcnosti budeme svetkami konkrétnejších odpovedí zo strany Talianska, najmä pokiaľ ide o nový zákon, e, ktorý e, ako návrh vznikol v roku 2017. A dúfam, že bude konkrétnym nástrojom na implementáciu týchto princípov, lebo už dlho zostávajú tieto rodiny bez povšimnutia. Takže táto petícia musí zostať otvorená, nemôžeme ju e, uzavrieť, pretože tento parlament má zodpovednosť monitorovať, čo sa deje v členských štátoch. To je naša úloha. Je to naša úloha vykonovať dohľad nad plnením základných e, práv e, občanov, a to sa týka aj občanov s postihnutím. Ďakujem pekne. Nevidím, že by sa niekto ešte hlásil, takže zopakujem. Nový parlament sa zaviazal riešiť túto otázku a nový návrh zákona o opatrovateľoch v rodinách predložil senátor Kandiani v marci tohto roku. A myslím, že to, čo teraz musíme urobiť, je, že budeme opäť počúvať vypočujeme predkladateľov petície, zohľadíme to, čo povedala komisia a to, na čo upozorili kolegovia. Lebo toto je naozaj téma, pri ktorej si myslím, že tento výbor naozaj môže pomôcť dosiahnuť riešenie. Pani Beliny, takže znova vám odovzdávam slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne jednu vec by som chcela vyjasniť. E, toto sa týka kompetencií tohto výboru. My hovoríme o ľudských právach, ľudských právach príslušníkov rodiny. To je pre nás centrálna otázka. Ľudské práva, toto chceme zdôrazniť. Že o toto ide v prípade opatrovateľov v rodinách. Ide o právo na zdravie, o právo na nezávislý život. No a to je to, čo vytvára situáciu, e, ktorú teraz musíme riešiť. A máme tu situáciu starnúceho obyvateľstva. No a áno, dúfajme, že nová vláda niečo s tým urobí, ale nesmieme po- popustiť, povoliť v tlaku. E, my žiaľ nevieme, nepoznáme do posledných podrobností text návrhu e, pána senátora Kandiányho. My chceme vedieť, či to pôjde v e, ruka v ruke aj s primeranou podporou. Je veľmi dôležité, aby sme presne vedeli, čo tento návrh obsahuje a, a ako bude vyzerať konkrétna podpora, pokiaľ ide o podporu poskytovateľov opatrovateľskej starostlivosti v rodinách. Takže žiadame konkrétne odpovede. Nečakáme len nejaké pretvarovanie sa, potrebujeme skutočné kroky. My tu nechceme konať politicky, my hľadáme opatrenia, ktoré zmenia realitu pre tisícky osôb v Taliansku, ktoré sú osoby, ktoré sú posunuté. Nám nejde o to, aby sme mali nejaký kus papiera. My naozaj chceme dosiahnuť zmenu života jednotlivcov. Toto je, o čo nám ide pri celej tejto činnosti. Takže ja by som to teraz zhrnula. Budeme k ním pristupovať rovnocenne. Obe e, zostávajú otvorené. Navrhujem, aby sme napísali list priamo novému ministrovi pre rodinné záležitosti a osoby s postihnutím, a to je Lorenzo Fontana, člen Lega, bývalý člen Európskeho parlamentu. a ja sa ho osobne chcem spýtať a osobne ho chcem brať na zodpovednosť, aby parlamentu a tomuto výboru odpovedal, ako bude riešiť túto otázku a ako bude reagovať na predložený zákon, ktorý je v parlamente. A zdôrazním, že nám už nejde o to, aby sme čítali pekné slova, ale chceme vidieť pozitívny vývoj, pokiaľ ide o práva poskytovateľov opatrovateľskej starostlivosti v rodinách. Ja sa chcem poďakovať komisii za to, že ste tu boli, ďakujem, že ste vysvetlili, že my právne nemáme žiadne prostriedky v rukách, ale máme, máme túto mekú moc v rukách. Politika samozrejme je tvrdá moc, tam ide o, o zákony, o, o rozpočet, ale právoci, ktoré máme my, e, sú tie, aby sme pripomínali, aby sme využívali to, čo máme v rukách. Ja preto budem žiadať o úprimné slova, o úprimnú odpoveď, ako je možné vyriešiť vašu situáciu. To je to, čo môžem urobiť. A Eleonora, vaša strana je vo vláde. Vy teraz môžete e, prerušiť tento začarovaný kruh, e, ktorý trval 25 rokov. A ďakujem, že sa o to snažíte. Veľká teda vďaka e, predkladateľom petícií a prajem vám šťastnú cestu do krásneho Talianska. A ešte si užite Brusel, ktorý možno nie je až taký krásny, ale e, prajem vám šťastnú cestu domov. Prejdeme teraz e, k ďalej petícii a to je 857. Ide o problémoch, ktoré majú osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v Rumunsku. Vítam starú priateľku Rominu Afrasány. Ona je predkladateľka petície. Som rada, že vás opäť vidím. <clears throat> Ide o boj. Pustili sme sa doň spoločne. Nie ste tu prvýkrát, ale e, z celého srdca vás e, vítame a máte teraz 5 minút. Opäť ďakujem za príležitosť prísť opäť medzi vás a pokračovať v boji za e, ľudí s obmedzenou pohyblivosťou v Rumúnsku. Ja som počúvala pozorne predchádzajúce dva body. Je tu istá podobnosť, množstvo administratívy, byrokracie. E, veľa sa toho robí, e, snažia sa trošku zaslepiť obyvateľstvo Minulý október som tu bola naposledy, odtedy došlo k istej korešpondencii medzi Rumunskom a komisiou, mám všetky kopie, ale je tu nonšalantnosť zo strany rumunských úradov a pritom ide o rozsiahly e, problém. Oni úplne e, ignorujú, že je to problém a nie je to niečo, čo môžu iba nejak prikrašliť a ísť ďalej. Hlavne jeden list ma zarazil. Tam tvrdia, že 289 žiadostí o e, asistenciu pri cestovaní vyriešili, 98% vraj pozitívne vyriešili. Ja mám e, bezprostrednú skúsenosť e, nielen v Rumunsku a vidím, že je to veľmi nepravdepodobné číslo. Ja by som bola radšej keby som videla, ako sa tie žiadosti spracovali, ako dosiahli tú 98-percentnú úspešnosť pri cestovaní. Zdá sa mi to vymyslené. Ak niekto je skeptický a nevie, ako to celé začalo minulý október, odtedy sa mi podarilo e, e, zhromaždiť istý počet fotografií, ktoré dokazujú to, ako zle je to v Rumunsku nie je to iba jedinečná skúsenosť alebo niečo, čo by som si vymyslela, ale naozaj tie papiere, ktoré produkujú, neodzrkadľujú realitu v Rumúnsku. Takže e, ukážem niekoľko fotiek stanice, ktorá bola zrenovovaná z európskych peňazí v roku 2015. sú tam e, pyšne e, tabule vyvesené, kde sa hovorí o tom, ako to bolo dobre zrenovované pred tromi rokmi, ale vôbec to nie je prístupné e, napríklad vozičkarom. Predstavte si, že ste vozičkara, chcete docestovať do Rumúnska. Ja vám poviem, čo musíte spraviť a uvidíte, ako je to pre niekoho, e, ktorý sa snaží cestovať v vlastnej krajine. Takže e, prídete k budove, a je tam prístupová rampa. Možno, že si poviete, že fajn, bude to možné. Prídete k dverám a zistíte, že e, tie dvere sú príliš úzke na to, aby tam prešiel vozík, nie je tam žiadne tlačítko, nič, čo by vám umožnilo otvoriť aj tú druhú polovicu dverí. Možno, že si myslíte, že ste nezávislí ako väčšina postihnutých, ale predsa len budete musieť niekoho požiadať o pomoc. A nejaký zamestnanec vám nemôže e, pomôcť e, spolucestujúci, ale e, nakoniec sa im predsa len nepodarí otvoriť tú druhú polovicu dverí. Ide o praktický krok ide o to môcť čo i len vstúpiť do budovy stanice. Nakoniec sa vám to podarí. Potom e, prepáška, kde si chcete kúpiť lístok, ale ani nevidíte, kto tam je. E, opäť praktické aspekty, vidíte to na fotke, e, ide o to, aby si ten vozíčkar mohol kúpiť lístok, viesť konverzáciu s tým pracovníkom. No a keď sa s tou osobou chcete komunikovať, tak zistíte, že musíte zaslať e, žiadosť 10 e, pracovných dní pred cestou, ale nič vám to nezoručuje. Um, ehm, ja som veľa cestovala, e, som nezávislá. Myslíte si, že sa vám to predsa len podarí, že to nejako dokážete, keďže chcete niekde byť, máte na to právo tak ako kdokoľvek iný. A v roku 2018 si myslíte, že všetky miesta sú viac menej prístupné a že sa to nejak bude dať. keď prídete na nástupište, tak je tam ďalšia prekážka. Máte dve, tiž, dve možnosti. E, je to nerovný povrch, čiže ťažko sa tam dostanete, alebo pôjdete suterénom, kde by mal byť výťah ale zistíte, že si nemôžete ten výťah privolať, nájdete nejakého zamestnanca, ktorý vám povie, že neviete, ako, nevie vôbec, ako sa dá ten výťah dostať k vám o poschodie vyššie. E, čiže zháňa nejakú osobu, ktorá to vie. Už ste toho taký vyčerpaní a to ešte nie ste vo vlaku. Pre mňa ako pre mnohých e, iných postihnutých v Rumúnsku toto nie je niečo vymyslené. To je realita, to nie je nič hypotetické, naozaj toto je e, skúsenosť zo života. Ja som to zažila desiatky razov aj mnohí iní Rumúni alebo Európania, ktorí chceli cestovať po Rumúnsku. Nakoniec sa vám to podarí, ste na, e, pri vlaku a zistíte, že, e, že to vyzerá takto minimálne tri e, schody E, ktoré majú ťažkosti prekonať e, tí, ktorí nie sú na vozičku. E, vidíte, ako je to ťažké. Nám rumúnsky, no, rumúnske úrady hovoria, že sú tam možnosti pre vozičkárov a že 98% vozičkárov môže cestovať. Potom je ten, tá šírka dverí, tam sa ani nezmestí vozík, čiže to vám tiež znemožňuje prístup nehovorím ani to, že sa nedostanete k nejakému miestu na sedenie, ktoré by bolo prispôsobené vozičkárom. To už ani nehovorím o toalete. Ako to môžu rumúnske úrady e, zdôvodniť, teda že znemožňujú cestovanie, vozíčkárom, ako potom môžu hovoriť o tej 98-percentnej úspešnosti pri žiadostiach, keď vlaky takto vyzerajú. Takže treba e, na to poukázať, prosím, výbor, aby na to zatlačil, tak ako v prípade e, talianskej petície, e, ísť nad rámec byrokracie, ale naozaj dokázať, aby rumúnske úrady dokázali, že robia niečo pre vyššiu pri, pri, prístupnosť. Naozaj je to šokujúce ignorovanie vozičkárov a práv e, osôb s postihnutím. E, potom to, že sa využíva príliš veľa výnimiek, to by, mala byť, e, to by malo byť isté varovanie, e, že to nie je v poriadku, čiže chceme konkrétne kroky, nielen len dokumenty. Ďakujem. Zástupca komisie, pán Meliosi, ale zdá sa, že ho tu niekto zastupuje. Vysvetlite situáciu, nech sa páči. Dobrý deň. Pani Plasencia, som poradkyňou na oddelení pre telesné postihnutia a budem hovoriť teda v mene komisie. Žiaľ, to, čo nám hovorí prekladateľka petície, nie je nové. Ja vám verím. Ja som sa pokúšala cestovať s mnohými ehm, postihnutými osobami na rôznych miestach Európy. Sme si toho vedomi, tých problémov. Naozaj chceme chrániť vaše práva a zlepšiť uplatňovanie práv, ktoré sú zakotvené v dohovore o právach osôb s postihnutím. E, je tu aj tá stratégia e, a isté legislatívne opatrenia. Trvá to istý čas a viem, že nemáte čas, pretože každý deň sa s tým potýkate, takže mm, sa nám to nepáči e, tá nemožnosť zlepšiť situáciu okamžite, ale niektorým krokom sa nevyhneme. Takže poprvé chcem pripomenúť, že táto otázka eh, je výsledkom tých výnimiek, ktoré sú v nariadeniach EÚ 1371, kde sú isté možnosti, ako sa vyhnúť povinnosti poskytnúť eh, pomoc dúfame, že zavedenie nového návrhu komisie, ktorý obsahuje eh, neobsahuje možnosť výnimky, teda že to eh, naozaj bude schválené tak, ako to komisia predložila. To by pomohlo vyriešiť niektoré eh, problémy s poskytovaním pomoci, ale musí to ísť ešte ďalej. Niektoré prekážky nie sú ktoré sa dajú e, vyriešiť e, pomocou, ale je to samotná otázka prístupnosti budov alebo vlakov. Takže tu uvediem dve veci. Poprvé, sú tu technické špecifikácie pre interoperabilitu. Na to by bolo dobre sa pozrieť podrobnejšie možno, že tam je nedostatočný súlad, alebo tie ustanovenie treba sprísniť. Teraz prebieha dialog s Európskou železničnou agentúrou. Snaha pozrieť sa na to spolu s združeniami osôb s postihnutím, aby sme e, zistili, či sú tam isté technické špecifikácie, ktoré môžu byť problematické a potom začať na tom pracovať konkrétne. Naviac sme predložili návrh, e, čo sa v rámci Európskeho aktu prístupnosti. Tam sú isté požiadavky e, pre budovy a tak ďalej. Čiže funkčné požiadavky, ktoré bude, bude potrebné mať na pamäti, napríklad vertikálna mobilita, tu bude treba zaručiť Musím povedať, že toto sú legislatívne postupy, ktoré istý čas trvajú. Ja plne chápem, v akej situácii sa nachádzate. Snažíme sa spraviť všetko, čo je v našich silách. A na teraz eh, bude eh, dobre vedieť eh, od vás, aké sú prekážky, potom e, si to porovnať s tými technickými špecifikáciami, aby sme zistili, či, či to je pokryté, akorát ide o nesúlad. A potom aj pripomeniem, že tie technické špecifikácie sa týkajú e, zmodernizovanej infraštruktúry aj rozsiahlých e, modernizácií, čiže pozrieť sa na legislatívu, ako to tam je upravené a pamätať na to pri nadchádzajúcich e, postupoch. E, spomenuli ste isté európske finančné prostriedky, bolo by dobre vedieť presne, o aké ide, aby sme mohli na to poukázať aby sme tiež zistili, či sa rešpektovali, dodržali všetky Eh, ustanovenia platné na čerpanie takýchto prostriedkov. Pri niektorých sú aj ustanovenia o prístupnosti, možno sú nedostatočné, možno, že neboli dostatočne dodržané. To by sme potrebovali od vás vedieť, aby sme to mohli postúpiť eh, dotknutým kolegom. Áno, už som povedala, že to nerieši síce problém okamžite, ale predsa len e, chceme byť optimisti, e, príjmame mnohé legislatívne opatrenia a snažíme sa to riešiť aj štruktúrálne. E, napriek tomu, že vieme, že to môže trvať trošku dlhšie. Ďakujem. Ďakujem pekne za mm, vašu vyčerpávajúci odpoveď. Myslím, že to bolo veľmi nápomocné. Zdá sa, že kolegov tu až tak veľa nie je. Pani Krupa, chcete slovo? Zdá sa, že sme tu len my dve. Ak nie, tak e, opäť dostane slovo predkladateľka Romina. <laughs> Um, je úžasné, že existuje podpora a opýtať sa, kde sa využívajú tie fondy, kde boli vynaložené. Dobrá vec, dobrá otázka. E, táto stanica bola nedávno reštrukturovaná a napriek tomu neumožňuje adekvátnu prístupnosť. Viem, že tieto veci trvajú určitú čas, ale Rumunsko nie je novým členským štátom. Sme členmi EÚ 11 rokov a počas tohto obdobia viacero fondov a milióny eur boli vyčlenené Rumunsku na takéto účely bez nejakých výsledkov. Ja by som apelovala na to, aby sa naozaj dohliadlo na to, aby Rumunsko preukázalo, čo reálne urobilo a nie len, aby predkladalo plány, ale skutočne preukázalo, čo bolo urobené, aby uľahčili život eh, ľuďom s postihnutím a aby podporili týchto ľudí, aby boli nezávislí, aby mohli napríklad cestovať. Pretože toto um, bude um, <clears throat> progresívne. Je žiaľ, je to ešte stále len sen, tieto veci, nie je to realita a som rada, že komisia uzná, že je to problém, a myslím, že Rumunsko musí byť e, trošku prinútené ku konaniu. Pokiaľ ide o európske inštitúcie, vždy môžete rátať s našou podporou pretože my sme vždy spojili sily, pokiaľ išlo o otázky um, um, postihnutia. Máme veľmi účinnú stratégiu na tieto účely. Potrebujeme, to, čo treba urobiť, je pracovať produktívne. A ja to teraz zhrniem. My sme požiadali výbor TREM o stanovisko, toto sme dostali. Tento výbor pracuje na návrhu komisie revidovať e, nariadenie. Zajtra e, bude e, diskusia k tejto práci vo výbore pre dopravu, čiže budeme v priamom kontakte s kolegami vo výbore pre dopravu a budeme sa pýtať na ďalšie kroky a opatrenia, ktoré príjmu. No, okrem, okrem toho tiež napíšeme list e, opäť rumunskej vláde a budeme sa pýtať na to, ako sú využívané fondy z Európy keďže existuje takáto situácia a či vôbec implementovali stratégiu pre postihnuté osoby. Takže treba sa pýtať na konkrétne informácie o tom, ako postupujú eh, v praxi. Prebiehala práca práca na revízii nariadenia a toto musí vziať do úvahy aj Rumunsko. To toľko môžeme urobiť momentálne. My sme poslali list aj e, všetkým stálym zastúpeniam v Bruseli. E, hovorili sme s nimi o mobilite. 29 listov odišlo z našej kancelárie. Je to teda otázka kde skutočne pracujeme v tempe rôznymi kanálmi. Takže váš prípad nie je stratený a budeme na ňom pracovať, až kým nezískame pozitívnu odpoveď. Takže toľko môžeme urobiť. A teraz vidím, že tu mám dvoch ďalších kolegov ehm, a vidím, že sa k tomu pozitívne stavajú. Takže ešte raz ďakujeme za to, že ste prišli a za to, že ste poukázali na to, že treba koordinovane postupovať v tejto súvislosti, aby sa nestala stálou. My veríme, že je tam svetielko na konci tunela. Takže šťastnú cestu domov ešte raz ďakujeme, že ste prišli. Ďalšia vec, ďalší bod 22 ide o petíciu 0488, ide o zdravotnú starostlivosť pre pacientov, ktorí trpia viacnásobnou citlivosťou na chemické látky a elektromagnetickou citlivosťou. Ehm, predkladateľ pred petície tu nie je, ehm, ale máme tu zástupcu komisie, takže dám slovo pani Herold, aby sa k tomu vyjadrila. Ďakujem pekne za to, že mi dáte príležitosť prezentovať stanovisko komisie. Volám sa Jana Herold, e, som z DG Sante, riaditeľstvo pre verejné zdravie. E, hovorí sa tu o týchto e, symptómoch MCS a EHS. Predkladateľ petície hovorí, že Taliansko neuznáva túto chorobu a tým pádom nezabezpečuje profesionálnu zdravotnú starostlivosť týmto pacientom. Ja vysvetlím pozíciu komisie. Chcem pripomenúť zmluvu o fungovaní EÚ, článok 148, kde sa hovorí, že Únia prenecháva zodpovednosť na členské štáty pri organizovaniu zdravotnej starostlivosti a verejných služieb. Takže my nemôžeme konať legislatívneho hľadiska v tejto oblasti a nemôžeme vydávať ani legislatívne opatrenia. Ale Napriek tomuto všetkému komisia posudzuje túto e, citlivosť na e, elektromagnetickú citlivosť pod označením EMF. Vydávame odporúčania aj v súvislosti s expozíciou na elektromagnetickú citlivosť a usmerňujeme členské štáty v tejto oblasti. Ale tieto odporúčania sú záväzné pre členské štáty. To isté odporúčanie vyžaduje od komisie, aby pravidelne prehodnotila situáciu v tejto oblasti a robí tak prostredníctvom vedeckého výboru. Výbor eh, predkladá stanovisko, posledné bolo predložené v roku 2015. Záverom tohto stanoviska vedeckého je, že nie je nevyhnutné revidovať odporúčania rady a limity v nej uvedené. Komisia v prostredníctvom viacerých projektov investuje do tejto oblasti. Skrátim to Komisia nemôže teda konať z právneho hľadiska v tejto oblasti zodpovednosť zabezpečiť zdravotnú službu a uznať tieto choroby e, je na strane členských štátov. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Takže e, nech sa páči kolegovia Peter. Ďakujem, pani predsedníčka vyzerá to tak, že je tou našou úlohou, aby sme napísali terenským orgánom a aby sme zohľadnili e, odporúčanie komisia. My nie sme teda príslušní, ale mám tu odporáčenia, ktoré členské štáty majú vykonávať. Takže je to vec, ktorá sa musí konať alebo vykonať na mieste. Takže napíšeme list a my sa tam potom pripojíme, ak návrh bude na stole. To je môj návrh ale my naozaj nemáme príslušnosť tejto veci. Exactly. And you, you... Uh, Áno, uzavrali ste to tak, ako som chcela aj ja. Je najvyšší čas, aby sme uzavreli dnes túto petíciu. A ak nemáte námietky, tak aj urobíme. Dobre. Prejdeme k ďalšej petícii 853. Ide o petíciu Matthew Spiegel v mene Free Morgan Foundation o údajnom nesprávnom vykonávaní eh, a porušovanie nariadenia Rady 338 97. Ide o ohrozené druhy e, zvierat a rastlín. E, predkladateľ petície prišiel z veľkej vzdialenosti a nejde o Európu, ale ide o Nový Zéland a Kaliforniu, aby prišli e, títo predkladatelia petície priamo na zasadnutie. Nepamätám si v histórii tohto výboru, aby sme mali hosti z takejto diálky, takže obdivujem vašu vytrvalosť a taktiež odhodlanosť. Takže pán Špígl a pani Ingrid Visser, máte slovo. Nech sa páči 10 minút. Aspoň 10 minút, dokonca aj trošku viac, pretože nie sme pod časovým tlakom momentálne, takže nech sa páči. Ďakujem pekne. Oceňujem možnosť predstúpiť. Môj, predstavím seba kolegu. Študujem eh, veľryby eh, už viac ako 20 rokov a, a delfíny taktiež. Mám dvojaké občianstvo, eh, aj holandské ja spracujem s nadáciou Free Morgan Foundation od roku 2010 a Matthew je právnym poradcom pre túto nadáciu, prišiel z Kalifornie, je členom predsedníctva tejto nadácie taktiež a tretia osoba je samotná Morgan. Morgan ide, je kosatka, má komplikovaný príbeh. Našli, bola nájdená na brehoch Holandska, bola e, v zajati dlhé obdobie, mohla by som o tom dlho rozprávať, ale chcem sa zamerať hlavne na e, predmet petície. E, sú tu viaceré zúčastnené strany v tomto prípade v rámci EÚ, mimo EÚ krajiny. A v tejto petícii budeme posudovať situáciu, pokiaľ ide o presun e, kosatky e, z Holandska do Španielska. E, máme viacero predpisov pre tieto ohrozené druhy živočíchov. Morgan a podobné druhy zvierat môžu byť držané v zajati s cieľom e, vypustenia do, do, do mora. Ak sa tak nedá urobiť, e, potom by to mohol byť ešte vedecký výskum, aby mohli sme túto kosatku presúvať. Bol potrebný certifikát na to. Uvádza sa, že certifikáty sa vydávajú pre kontrolu obchodných aktivít e, s takýmito druhmi zvierat e, najmä zvierat z prílohy A, CITES. Je dôležité ešte povedať, že tieto certifikáty pre špecifické transakcie vlastne e, zabraňujú obchodovaniu. Morgan je prvá kosatka, ktorá e, bola voľne žijúca a skončila v zajati. E, je to hodnotný e, druh. Aby ste mali predstavu o finančnom rozmere, tieto zvieratá majú hodnotu 10 miliónov dolárov. Takže 10 až 20 miliónov dolárov, čiže je to jedno z najcenejších e, zvierat v Európe, ak nie na celom svete. E, v kontexte Európy máme 10 e, kosatiek Morgan je jediná z nich, ktorá sa narodila vo voľnej prírode. Ehm, taktiež bol vypracovaný akčný plán, ktorý ehm, hovorí o tom, že obchodovanie s voľne žijúcimi zvieratami je jedno z najprofitujúcejšou ilegálnou aktivitou. Ehm, vyžaduje si tú veľkú preven- prevenciu a úzkú spoluprácu, aby sme tomu zabránili a taktiež presadzovanie pravidiel pre obchodovanie s druhmi voľne žijúcich zvierat. Pašovanie a nelegálny obchod súvisí s pašovaním zvierat cez colné, cez colnice, ale taktiež sa môže ťažšie pokrýva oblasť eh, predstavovania týchto zvierat verejnosti. My vieme určite, že zvieratá, ktoré boli zachránené, veľryby a delfiny, boli využité na komerčné účely. V EÚ aspoň tri rôzne druhy. Ide o druhy, nie o jedincov, čiže sa to týka väčšieho počtu jedincov. Morgan sama o sebe hoci Vieme, že petícia sa nezameriava na dobre životné podmienky zvierat, ale chceme upozorniť na to, že e, takéto zaobchádzanie e, má e, dopad na jej zdravotnú situáciu, samopoškodzovanie, udieranie sa o okraje nádrže a ohrízanie ohrady betónovej vedie k zdravotnému poškodeniu. A všetko toto je upravené v nariadení rady 338 lomeno 2007. Madam Chair, thank you. Members of the committee, thank you. Ďakujem, Ingrid. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, že ste nám e, e, umožnili prehovoriť e, na tomto výbore a že ste nám poskytli aj takú štedrú časovú dotáciu. So we're here today with three basic requests. Máme tri základné požiadavky. Žiadame vás, aby ste poži- e, e, nechali túto petíciu otvorenú, aby ste komisii povedali, aby sa revidovala e, certifikát EEC, teda ten, tá šablona, a tiež, aby ste odkázali tento prípad na súdny dvor, aby bolo interpretované právo EÚ. U Pozorneme na eh, omily v transpozičnom práve. Eh, nie všetky druhy sú teda vystavené rovnakému zákonu. Príloha A a eh, teda kozatky narodené vo voľnej prírode alebo kozatky narodené v zajatí. Takže príloha A tie jedince, ktoré sa narodili vo voľnej prírode. Tam je zákaz využívania na komerčné používanie nariadenie 338 97, tam sa sústredíme na články 8.1 a e, ďalšia 31. Takže článok 8.1 vystavovanie e, verejnosti na komerčné účely e, sa zakazuje, najmä pokiaľ ide o jedince uvedené v prílohe A. Takže toto e, vlastne zakazuje akýkoľvek obchod s jedincami, ktoré sa narodili e, v voľnej prírode. Článok 8.3 e, umožňuje výnimky. Teda ide o výnimky, teda môžu sa poskytnúť takéto výnimky a to vydaním certifikátu z prípadu na prípad. Takže je to veľmi reštriktívne a mala by to byť výnimka, nie pravidlo, aby sa poskytovali takéto výnimky podľa článku 8.3 e, tam sa e, zameriavame na výnimku na základe e, výskumu alebo chov a propagácia, alebo výskum a vzdelávanie. Certifikát pre Morgan bol vydaný podľa 8.3G, teda výskum a výchovné účely a časť toho problému je to, že ten dokument je príliš jednoduchý. V roku 2001 e, generálny advokát povedal, že podľa e, rozsudkov e, európskych sa toto vzťahuje aj na článok 8.3 a e, je to teda veľmi restriktívna interpretácia. No, primárne nariadenie 865 2006 a teda príloha 5, ktorá poskytuje e, formulár. Ten má dva účely, teda certifikát výnimiek podľa článku 8.3 e, písmena F a G a tiež ako povolenie na prevoz Takže prípad Morgan je e, náš e, študný prípad. E, je to teda jedine narodený v divej prírode a na základe toho dokumentu bol vykonaný transfer z Holandska do Španielska. A mm, celá výnimka je definovaná v nariadku 18.8. Teda ide o e, e, je to veľmi nezrozumiteľný, nečitateľný, e, nečitateľné zdôvodnenie e, tento riadok ho- hovorí, že sa to má použiť na rozvoj vedy, na propagáciu a na výskum alebo vzdelávanie. To je vlastne tá syntax, ako je to uvedené v tom formulári a rovnaká chyba sa preniesla potom, keď ten formulár bol revidovaný. Máme tam teda rovnaký problém, ktorý pretrval dodnes. E, v rozsudku e, Krajského súdu v Holandsku e, sa 26. apríla 2018 sa hovorilo, že certifikát v prípade Morgan bol vydaný na základe článku 83G základného rania 33897 pre výskumné a výchovné účely. Takže problém je, že ak sa tieto výnimky vydávajú, aby boli zrozumiteľné, musia byť jasne formulované. Ale ten formulár, ktorý e, vydala komisia, e, to neumožňuje. Takže e, holandské a španielské orgány používajú tento dokument, na ktorej sa spoliehajú, na ktorý sa odvolávajú, ale E, ide de facto o chov, hoci chov nie je povolený. E, takže tam sa nepredpokladá nejaké pokračovanie. Holandský súd teda vyniesol rozsudok, e, kde sa hovorí, že na certifikáte Európskej komisie, že ide o obmedzenie podmienok výnimky, takže aj holandský súd už sa prikláňa k našej interpretácii. Takže, aby sme mohli presadzovať e, e, toto nariadenia, aby e, bolo zrejme, o čo tu ide, tak, tak to nie je možné a dochádza tu k porušeniam. A to vlastne vedie ku omylom. Morgan je gravidná keď sme e, na tento prípad upozornili, ešte nebola gravidná. A problém je, že e, Morgan je vlastne, spadá pod prílohu A, prílohu A, a, a, a pretože e, e, e, jej samčí partner, ktorý ju oplodnil, bol vlastne chovaný v zajati, tak jej potomok bude spadať pod prílohu B. Takže je potrebné, aby sme pri, prijali sankcie a aby nedochádzalo ku ďalším, aby sme znemožnili ďalšie porušenia. A Ehm, to v prípade, keď e, skonštatujeme nepovolené používanie jednicov. Ide teda o to, aby e, komisia revidovala formulár e, certifikátu a aby sme došli ku správnemu pochopeniu tohto prípadu. Prvá ako za slovo komisii chcem povedať, že tento výbor nemá právo ani možnosť odkázať tento prípad na súdny dvor. To môže urobiť komisia, ak si to bude prijať. Ale žiaľ, my takú možnosť nemáme. Nemôžeme e, žiaden prípad odkazovať na e, súd. My sme nesúdny, mimo súdny e, výbor. Ale to, čo ste navrhli, to samozrejme si všimneme. Odozdávam teraz slovo pánovi Rodriguezovi Romerovi z Európskej komisie. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Najprv chcem zdôrazniť, že ustanovenia, o ktorých sa tu hovorí, nemajú vzťah ku dohovoru o medzinárodnom obchode o ohrozených druhoch a nemajú vzťah ku implementácii, ale týkajú sa e, prísnejších domácich opatrení. Takže hovoríme o dodržiavaní e, nariadenia EÚ. Ako predkladateľe pedície upozornili, e, príslušná legislatíva je od roku, no, platná od roku 2001 a e, predkladateľ petície si všimli e, dodržiavanie tohto naradenia a komisia nebola upozornená na e, nejaké problémy s implementáciou tohto ustanovenia. Neskonštatovali žiadne problémy v štúdii, ktorú sme ukonali v roku 2007, pokiaľ ide o implementácie nariadenia o EÚ o E, druhoch žijúcich vo voľnej prírode. A mm, e, nikto neupozornil na tento prípad. A komisia nebola žiadnym iným zainteresovaným subjektom upozornená na tento prípad, alebo teda prípad, ktorý, na ktorý upozorňujú predkladateľia petície. Ale Samozrejme, my berieme na vedomie ich argumenty a vykonali sme konzultáciu s príslušnými členskými štátmi, aby sme získali ďalšie informácie o súčasnom stave. A záver je, že členské štáty nevidia žiaden štruktúrálny problém, pokiaľ ide o implementáciu tohto ustanovenia implementačného nariadenia. Chcem upozorniť, že každý rok sa vydávajú tisícky povolení, ktoré vydajú členské štáty, teda povolenia a certifikáty podľa mm, nariadenia rady o obchode s voľne žijúcimi zvieratami. Teda zdá sa, že neexistujú dôkazy, že ustanovenia, ktoré napadajú v preklade petácie, e, neboli dodržiavané že by boli v rozpore s naredením EÚ v nejakom závažnom e, rozsahu. E, ten prípad, ktorý predkladateľia použili ako ilustráciu, tak e, samozrejme na to existujú národné opatrenia, ktoré môžu členské štáty využiť na nápravu. A ja chcem pripomenúť, že komisia obvykle nesleduje jednotlivé prípady, ale my sa sústreďujeme na štruktúrálne nedostatky implementácie predpisov a dôkazy, ktoré boli predložené, nás nepresviečajú o tom, že ide o štruktúrálny problém. To je stanovisko komisie. Ďakujem. Um... Ďakujem pekne. Mňa, som zau... Mňa zaujíma, že kto je otcom toho dieťaťa, ktoré očakáva tá kosatka. Mo, pripadajú dvaja jedno, jedinci, ktorí sú držaní v zajatí, ktorí boli vystavení agresívnym ak, akciám. Teda jeden z nich e, zranil e, jednu chovateľku, zomrel ruku a druhý potenciálny otec e, zabil opatrovateľku. Takže my si myslím, že ani jeden z nich, pretože sú agresívni, nemali byť použití na ďalší chov, ako zdroj ďalšieho chovu. Nie. E, prosím, zatiaľ nereaguje, nereagujte. E, takže teraz budú mať slovo e, členovia výboru. Takže pani Esteras, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Javier Almunia e, by chcel tiež prehovoriť, on je podpredseda združenia, ktoré sa venuje e, tejto téme. A hoci bol pozvaný, eh, nemal nebol presvedčený o tom, že teda dostatočne reprezentuje eh, celú komunitu, ale možno, že by ste mu predsa len mohli dať slovo. No, výbor pre petície prijal uh, uznesenie. Ja som uh, navštívila osobne Morgan uh, v Europarku asi pred tromi rokmi. A možno, že si to ešte spomeniete. Vtedy sme o tom intenzívne diskutovali. Ja som tam teda pred tromi rokmi bola. A holandská vláda E, požiadala španielskú vládu, aby sa venovali tomuto jedincovi. E, bol prijatý dokonca rozsudok a e, zdalo sa, že všetko bude v poriadku. No a teraz sa tá téma vracia. A musím povedať, že tá interpretácia komisie, teda ospravedlňujem interpretácia prekladateľ petácie nie je korektná, lebo vyšetrovania preukázali, že áno, nie je vylúčené, že táto kosatka môže aj mať potomstvo. Teda mm, výklad práva dáva za pravdu komisi. No, pozvali prípad v Utrechte, tam to, e, ten záver bol tiež, že predkladateľa petície nie, nie sú v práve a nebol tam teda preukázaný priamy vzťah na to, že tu vlastne ide chov, totiž to, že teda je e, Morgan teraz gravidná. Ale všetko je teda pod dohľadom. zo strany Holandska a zo strany Španielska. Ide o spoločnú líniu. Takže tá interpretácia, ktorú tu počúvame, je nesprávna. A interpretácia nariadenia, ako sme počuli, už bola vyložená súdnym dvorom. Takže myslím, že by sme to mali uzavrieť a mali by sme sa potešiť z toho, že v septembri, ak všetko dobre prebehne, Totiž e, táto samička kosatky nepočuje, mm, nevieme teda, ako bude komunikovať so svojím mláďaťom a budeme sa všetci zasadzovať o to, aby všetko dobre prebehlo. Dúfajme, že nedodejde k nejakej kontaminácii a Španielskému zväzu zoologických záhrad vyjadrujeme podporu. Nemali by sme to teda interpretovať nesprávne. Máme všetky informácie zo Španielska, z Holandska, z komisie a teraz tu máme túto tému ešte raz na stole. Ja teda chcem vyjadriť svoju podporu Javieru Almuňovi a podporujem korektnú interpretáciu komisie. Keby Morgan nemala to šťastie, ako to vyjadrali holandské e, súdy, že bola zachránená, tak by sme o nej vôbec nehovorili. Hovorili by sme o veľa nešťastnejšom konci. Ďakujem. Pani Evi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja nesúhlasím s tým, čo tu odznelo. Chcem podporiť žiadosť predkladateľov petície a to preto, že Nejde iba o právnu otázku, a o e, právnych nedostatkoch. Ide tu o voľne žijúce zviera, ktoré bolo presunuté z Holandska do Španielska spolu so osvedčeniami a teraz sa dokonca využíva na obchodné účely e, v zajati a pritom na osvedčení je napísané niečo úplne iné. Takže mám isté ťažkosti. Pochopiť, aká je realita. Má ísť ochránený druh, pritom sa využíva na obchodné účely a teraz je gravitná čo skoro vrhne. Hádajte čo? Opäť sa investovalo s účelom, za účelom návratnosti. Ja chcem, aby sme túto petíciu nechali ešte otvorenú, pretože je dôležité, aby sa to upresnilo e, v zmysle predkladateľov. Tie osvedčenia vôbec nie sú jasné vyplývajú z toho nedorozumenia, dezinterpretácie. Áno, samozrejme viem, že tento výbor pety sa nemôže priamo obratiť na súdny dvor, ale Európska komisia to spraviť môže a je dožiadaná má upresniť e, uplatňovanie pravidiel, tak preto vyzveme komisiu, aby nám to upresnila ako sa má vykladať platné e, nariadenie usmernenia. Ďakujem. Teraz pani Ajuso. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade chcem povedať, že ak táto kosatka na žiadosť holandskej vlády nebola v Európarku, teraz už by mm, nežila. Oni totiž to e, žijú e, ako rodina, čiže ak by žila sama, tak e, by už nežila. Našťastie teda je v Europarku a preto žije. Ehm, otázka, ktorou sa tu zaoberáme, nie je nová. Ehm, je za ňou organizácia Free Morgan, nadácia a dá sa to zhrnúť do jednej vety a síce, že EÚ netransponovala správne nariadenie e, do tlačí z roku 2010, pretože tam sa neodzakadľujú e, zákazy e, z nariadenia 338 lomeno 97 a súdy, či už v Holandsku alebo inde, netvrdia, že Free Morgan nadácia má pravdu, ale je to ich interpretácia. Oni chcú, aby sa to nariadenie jednoducho zmenilo, ale nedáva to zmysel. Chcú to nariadenie upraviť eh, istým smerom, ale nikde sa nehovorí, že kosatka, ktorá sa využíva na obchodné účely, eh, sa nemôže reprodukovať. Ak súdy tvrdia, že nie, a ak komisia bude neustále opakovať to isté a členským krajinám to nevadí, tak potom nerozumiem, prečo sa neustále musíme k tejto otázke vrátiť. Dúfam, že to uzavrieme raz a navždy, pretože opäť raz budeme musieť povedať, že nariadenia nie sú dobré, treba ich zmeniť a pritom nevidím dôvod na to. Myslím, že túto treba jednoducho skonštatovať, že sme túto otázku už e, e, vyčerpali. Nik e, z radou poslancov poslankyň sa už nehlásia, preto opäť dám slovo pánovi Špigelovi a doktorke Fisel. Ďakujem pekne. Vypočuli sme si jednotlivých rečníkov ale pri všetkom rešpekte poviem, že nesúhlasíme s výnimkou e, poslankyne, ktorá nás podporila. Holandsko z apríli jasne povedalo, že je istá komprimácia zákona a že tie jednotlivé ustanovenia sa sklobili do jedného a teda, že Eh, osvedčenie sa týka iba výskumu alebo vzdelávania, eh, tréningu, čiže nereprodukcie, takže eh, je tu jasný obchodný účel. Preto sa žiada uzavretie tejto petície, ale v našom prípade nás nefinancuje nikto, my eh, tomu venujeme tisícky nášho času, nemáme žiaden eh, komerčný záujem. My myslíme na zviera a chceme zdôrazniť, že to sa netýka iba Free Morgan nadácie, ale tak ako povedala komisia, môže ísť o tisícky zvierat, na ktoré to môže mať dopad. My sa venujeme tomuto jednému zvieratu, od e, začiatku doteraz a môžeme poukázať presne na tie chyby a myslíme si, že aj niektoré iné zvieratá majú smolu. Nikto ich tak zblízka nesleduje. E, e, Morgan vraj už ani nemala žiť, ak by nebola v zajati, čo nie je pravda, pretože mohla ísť na mnohé iné miesta. My sme pôvodne navrhovali, aby išla do miesta na šírom oceáne, kde by e, podstúpila akúsi rehabilitáciu. Čiže takéto chránené miesto, ako sa to robí napríklad pri e, delfínoch. A e, hovorí sa, že sa to už pretriasalo na rôznych súdoch a teda, že tie rozsudky sú proti nám. To nie je pravda, pretože posledný rozsudok vlastne nám dal zapravdu, iba v závere sa zmenilo to, že rozhodli, že Morgan nepremiestnia To som chcela zdôrazniť. Pán Špigl, iba to doplním. Vy ste sa pýtali na otca toho mláďata skôr kto vlastní toho oca, pretože všetky kosatky v Europark e, vlastní SeaWorld USA a americká vláda uznala transfer v decembri 2017 dlho potom, ako bola Morgan gravidná, SeaWorld vlastní všetky kosatky a prihlásili sa o vlastníctvo Morgan až vo chvíli, kedy chceli e, vstúpiť na burzu. Čiže potenciálny otec je z Ameriky a rozhodli SeaWorld, že e, rozhodnú zákaz reprodukcie a neplatí to nie len e, pre parky v Amerike, ale aj pre tie, ktoré sú mimo USA. Bola aj zmluva, kde to bolo zakotvené. Europark sa musí riadiť tými istými ustanoveniami, čiže e, zákaz reprodukcie v zajati chceli zachrániť návštevnosť, e, preto e, e, podstúpili to riziko umožniť graviditu. Ten riadok 18.8 je tá správna interpretácia Poukazuje to na to, prečo sa to musí rozdeliť do rôznych ustanovení a nespojiť to do jednoho jediného. Čiže ja rešpektujem komisiu, ale naozaj sa tu úplne e, zmília a oni uvádzajú to, čo my v Amerike označujeme ako alternatívne fakty. Prosím, ponechajte to otvorené, pretože je tu konflikt záujmov Ehm, my tvrdíme, že tie fakty eh, tu jednoducho sú od eh, prvotného uplatňovania nariadenia. Ja nerozumiem, prečo by sa to nemohlo postúpiť na súdny dvor. Nejde iba o interpretáciu tohto prípadu, ale eh, rozhodnúť, aký je, prečo je ten nesúlad medzi implementačným nariadením a to tým, čo je v smernici. To komisia by mala spraviť. Ja ako predsednička tohto výboru som teraz vo veľmi ťažkej situácii, pretože je tu príliš málo poslancov poslanky na hlasovanie. Potrebujeme minimálne 12, aby sme boli uznášania schopní. Teraz niektorí žiadajú uzavretie tejto petície, druhý e, e, sú proti. Nemôžem uskutočniť hlasovanie, pretože tu je príliš málo poslancov. Malo by ich byť 12, aby sme boli uznašania schopní. Nás je 7 teraz. Nemôžem pristúpiť k hlasovaniu. Čo znamená? 18 je teda. 4 chýbajú. Takže sa nezhodneme v tejto chvíli. Názory sa rozchádzajú a nepomáha ani to, že EPP je tu skoro v plnom zastúpení, pretože jednoducho 12 nás musí byť. Čiže petícia ostáva otvorená. A komisiu žiadam vyslovne, aby prešetrila, či je tu súlad s z CITES, teda či nariadenie, umožňuje e, rozmnožovanie kosatiek v zajati, keď vo svedčení sa hovorí o výskume a um, tréningu. Inak to musíme ponechať na deň, kedy budeme uznášenia schopní. Bude nás aspoň 12. Nič iné v tejto chvíli spraviť nemôžem. To je všetko, pani Esteras. Ja chcem predsa len povedať, že táto otázka figuruje na našom programe už dlho. Vieme, že touto otázkou sa budeme zaoberať a moja skupina tu je zastúpená šiestimi poslancami, poslankyňami. Ak ostatné skupiny zanedbávajú svoje povinnosti a ak sme ako e, ľudovci de facto vo väčšine, tak e, poviem, že je to smola pre ostatné politické skupiny, ktoré tu nie sú včas zastúpené. Ide o rešpekt e, z oči voči predkladateľom, ale aj tomu parku, ktorý sa v súčasnosti o tú kosatku stará. Bolo by treba, aby tu bol každý prítomný Každopádne ľudovci sú dnes v prevahe, aj keď nie sme uznášania schopní. Ide o to ochraňovať záujmy prekladateľov a záujmy tej kosatky, ale vidím, že všetci takto k svojim povinnostiam nepristupujú a kvôli tomu moja skupina nemôže pristúpiť k, alebo prijať rozhodnutie, pretože chýbajú poslanci. Politika voľného alebo neobsadeného kresla sa, by sa nemala takto odmeňovať. Áno, bude to aj v zápisnici, verte mi, ale ja som teraz 4 e, roky už predsednička a nič takéto sa ešte v minulosti nestalo, teda že nie je možné pristúpiť k hlasovaniu, pretože mm, ostatné politické skupiny e, tu nie sú ani zelení, ani GUE, ktorí chceli, aby ten bod bol na programe. ak nie je uznášania schopnosť, tak sa to musí postúpiť koordinátorom. To musíme spraviť aj v tejto chvíli. Také sú minimálne naše usmernenia. Inú možnosť nevidím. Pán Mato, ďakujem. Skôr procedurálna otázka, pani predsednička. Ak nejaká petícia ostane otvorená a ak väčšina je za jej uzavretie, tak sa pýtam, čo má prevážiť ktorá žiadosť. Áno, ja rozumiem, že dnes nemôžeme hlasovať, ale možno, že je nejaké pravidlo, ktoré hovorí, čo v takomto prípade spraviť. Bolo by zaujímavé to vedieť. Ja. It would have been very simple. Áno, bolo by to jednoduché, keby sme boli jednotní, ale názory sa rozchádzajú. Pani je vypovedala, že to musí ostať otvorené. A iný názor, ktorý žiada o zatvorenie petície, vtedy sa mm, normálne pristupuje k hlasovaniu, ale dnes nemám 12 poslancov, čiže hlasovať sa nedá. A aby sme sa vyhli situácii ako v hlave 22, tak je tu článok 15 rokovacieho poriadku, kde sa hovorí, že to musí byť, e, ostať otvorené a postúpené koordinátorom, ktorí príjmu ďalšie rozhodnutie. Peter, ja žiadam, aby ste ako predsednička poukázali na absenciu ostatných e, politických skupín. To je neprístupné, hlavne ak o to vyslovene žiadajú. Je to frustrujúce. Aby ste to e, adresne povedali tým, ktorí tu dnes žiaria svojou neprítomnosťou. Ide aj o to prejaviť e, rešpekt predkladateľom petície. Demokracie žije z diskusie, preto treba, aby sa na diskusii všetci eh, zúčastnili, hlavne tí, ktorí to žiadajú, eh, aby to bolo na programe. Áno, takže eh, ja som teraz vo veľmi zvláštnej situácii. Naozaj za uplynulé 4 roky som to ešte nezažila. A ja môžem spraviť jediné, teda predsedať tomuto výboru v súlade s pravidlami a usmerneniami. A teda spravíme to, čo som už povedala. Rozhodneme o tom, že petícia ostane otvorená a postupíme to koordinátorom a oni na najbližšom zasadnutí, teda v júli, rozhodnú. Medzičasom sa chcem poďakovať za to, že ste prišli k nám z takej diálky. Ďakujeme všetkým, ktorí sa o tento prípad Kosatky Morgan zaujímate. Ďakujeme aj za vašu prácu a ďakujeme za to, čo ešte sme nemohli spraviť a budeme sa o to pokúšať, či už tu v Bruseli alebo na inom mieste. Veľká vďaka a šťastný návrat. Predtým, ako prejdem k ďalšiemu bodu programu, musím povedať, že máme najlepší sekretariát. Skutočne ďakujem všetkým za prípravu všetkého tak rýchlo, aby sme mohli dospieť k záveru teraz bod 24, petícia 392 v mene organizácie Compassion and World Farming s podpismi 18 organizácií podporujúcich dobré životné podmienky zvierat a dobré životné podmienky do, dojníc. Máme tu pána Stevensena, ktorý má slovo na 5 minút. Počkáme chvíľočku, kým sa ľudia vymenia. Ha. <laughs>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 so Mr. Stevenson, the... Takže pán Stevenson, máte slovo na 5 minút. Mikrofón poprosíme. V správe pre petičný výbor profesor Brum povedal, že dobré zdravotné podmienky dojníc je druhým najväčším problémom, zdravotným problémom EÚ. V tomto kontexte musím povedať, že som sklamaný záverom komisie v odpovedi pred výberom, výborom 28. marca, kde uviedli, že v tomto štádiu nepovažuje za potrebné a podniknúť ďalšie opatrenia. Komisia zorganizovala workshop pre členské štáty minulý október. Ale malo by to byť považované za začiatok práce, ktorá by viedla k súladu smernice 98 58 a nie ukončenie tohto procesu. Um, now, Directive 98 Smernica 9858 uvádza, že členské štáty musia zaručiť, že vlastníci príjmu všetky možné opatrenia, aby zabezpečili dobré zdravotné podmienky zvierat a aby im nebolo spôsob, nebola spôsobená bolesť, utrpenie alebo zranenie. V novembri komisia predložila užitočnú správu zameranú na zdravotné podmienky dojníc kde podhalili niektoré závažné problémy. Uviedli, že za posledných 40 rokov produkcia mlieka na kravu bola zdvojnásobená, čo viedlo k viacerým problémom. Vrátanie k metabolickým ochoreniam kráv. Mastitída je bolestivé ochorenie a žiaľ veľmi rozšírené medzi dojnicami. Mnoho týchto zvierat je v nehygienických podmienkach. Veľmi bežné e, sú e, rôzne ochorenia. Často v ohradách, ktoré sú zvieratá, sú príliš úzke, príliš malé, čo znamená, že stoja alebo ležia tak, že zadnú časť tela malú vysunutú do chodby. Ehm, alebo naražajú o ohradu pri tom, ako sa postavia alebo si láhnú. E, Väčšina dojníc je v takýchto zariadeniach celý rok 24 hodín, často 24 hodín denne. A toto je správa komisie z novembra. Uvádza tento pekný záber s dobytkom. Eh, avšak mnoho z týchto kráv eh, sa nepasie vonku v otvorenom priestore na pasienkoch. Minulý eh, rok v novembri sme viedli vyšetrovanie, posudzovali sme 9 fariem na mlieko a zistili sme, že dojnice sú v šokujúcich podmienkach. Často sú uzavreté, nikdy nechodia do otvoreného priestoru a veľmi chudé. A vzhľadom na správu komisie naše dôkazy z šetrenia viedli k tomu, že sme veľmi sklamaní závermi komisie a tým, že to uzavrela tým, že v tomto štádiu nie je potrebné opat- prijať ďalšie opatrenia hoci opak je pravdou, takže poprosíme výbor petičný, aby nechal túto petíciu otvorenú. Tiež chceme apelovať na výbor, aby požiadal komisiu, aby vydalo, us, vydalo usmernenie, ktoré, usmernenia, ktoré pomôžu farmárom a členským štátom, aké opatrenia majú prijať, aby dodržali smernicu 9858 aby sme zabezpečili dobré zdravotné podmienky dojníc a aby netrpeli zbytočne chorobami alebo zraneniami. Komisia vydala usmernenia e, týkajúce sa kupírovania dojníc. To isté by teraz mali urobiť v tejto súvislosti e, Takže je prekvapujúce uzavrieť to tým, že žiadne ďalšie opatrenie je potrebné. Ďakujem pekne, pán, pekne, pán Stevenson. Máme tu predstaviteľku komisie. Dávam jej slovo. Nech sa páči z DG Sante. Dobrý deň, prajem. Budem hovoriť po polsky, takže sa môžete trošku prispôsobiť na môj prejav. Szanowni Państwo, ja...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 Východiskom je smernica Rady 9858 o ochrane a chove e, domácich zvierat a taktiež nariadenie e, Rady a parlamentu 82 2000, z roku 2004 o úradných opatreniach kontroly e, zameraných na kontrolu zdravotných podmienok a životných podmienok zvierat. Závery, že ktoré, ktoré svedčia o tom, že existujú právne opatrenia a tieto majú byť uplatňované členskými štátmi. Komisia robí maximum preto, aby podporila členské štáty v, v tomto, ale uplatňovanie týchto pravidiel je e, v kompetencii členských štátov. E, robili sme viacero auditov. V roku 2013 sme kontrolovali, e, robili dve kontroly vo Fínsku a Rakúsku. V roku 2015 5 kontrol v Spojenom kráľovstve, Polsku, Estonsku a Rakúsku. Cieľom týchto inšpekcií kontrol bolo posúdiť, či existujúce a platné právne nástroje sú vhodné a plnia svoj cieľ. A teda, že mm, zabezpečujú, aby zvieratá netrpeli neprimerane. A taktiež, aby e, zabezpečili dobré e, životné podmienky. Obe správy sú k dispozícii na webovej stránke komisie. Na základe posledných piatich auditov bola predložená revízna správa a závery e, z nej boli následovné. Členské štáty mali k dispozícii vhodné prostriedky na zachovanie dobrých zdravotných podmienok zvierat. Máme nástroje, taktiež sankcie a taktiež kódex správania existuje. Závery správy boli diskutované v októbri roku 2017 podrobne počas workshopu Um, ktorý sa venoval lepšej odbornej príprave pre bezpečnejšie potraviny. Toto bolo spoluorganizované uh, aj DG Sante v Írsku. Uh, viacerí experti z členských štátov mali možnosť posúdiť uh, tieto právne nástroje referenčné hodnoty napríklad, ktoré sú tam ustanovené, e, týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat. Bolo zdôraznené opakovanie, že členské štáty sú príslušné v tejto oblasti majú k dispozícii sériu nástrojov, ktoré im umožnia zlepšiť tieto podmienky pre dojnice. Odborná príprava, školenie je potrebné. Chovatelia musia byť zapojení do tohto procesu a hospodári taktiež. A toto má dopad na dobré životné podmienky ich vlastných zvierat. Komisia má pocit, že sme urobili toho dosť pokiaľ ide o prehodnotenie tejto situácie z pohľadu životných podmienok a môžeme len podporiť členské štáty, aby nadalej pokračovali v presadzovaní, v uplatňovaní e, regulačného rámca. Minulý rok v januári komisia založila platformu pre dobré životné podmienky zvierat. Členovia tejto platformy sa mohli stretnúť e, v júni, tento, tento mesiac a predstavitelia e, všetkých členských štátov e, a, a predstaviteľ mimovládnych organizácií a taktiež celého priemyselného odvetvia. A zrejme teda je to najširšie fórum, ktoré je k dispozícii, pokiaľ ide o tie osvedčené postupy e, zamerané na dobré životné podmienky zvierat. Pokiaľ ide o dve podskupiny, ktoré boli vytvorené, jedna z týchto podskupín je funkčná a zameriava sa na prepravu zvierat. Tento týždeň vo štvrtok bude tretie zasadnutie platformy podskupiny a bude založená podskupina pre dobré životné podmienky ošípaných. Toto sú formálne platformy, ktoré sa budú zameriavať na vypracovanie nariadení, usmernení, ktoré zaručia zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat keďže komisia má obmedzené e, ľudské zdroje a útvar zodpovedný za tieto otázky e, má len nevyhno... kľúčový personál potrebný na toto. My budeme podporovať túto tendenciu zakladať skupiny ktoré sa budú venovať zlepšovaniu podmienok, životných podmienok psov a koní. Možno som nerozumela správne. Hovorili ste o platforme. Akú platformu myslíte? Sme my platformou? Parlament je platformou? O čom ste hovorili? Ja som hovorila o platforme EU pre dobre životné podmienky zvierat, ktorá bola vytvorená minulý rok na základe rozhodnutia Európskej komisie. Platforma bola vytvorená v januári a prvé zasadnutie bolo v júni minulého roka. V novembri minulého roka bolo druhé zasadnutie. A vo štvrtok 21. júna budeme mať tretie zasadnutie platformy za prítomnosti komisárky Aydrokaitis. A, a vidím aj tu v sále prítomných členov platformy. Platforma združuje 75 členov zo všetkých členských štátov a tiež zásudcov priemyslu, mimovládneho sektora a súkromných expertov. A na teraz sa zdá, že táto platforma sa osvedčila, je užitočná, je miestom na výmenu informácií, overených postupov a na predkladanie nových návrhov. Dobre, dobre, že som sa opýtala, chápem teraz, hovorí pani predsednička lebo aj tu máme eh, vnútornú skupinu pre dobre životné podmienky zvierat, ktorá je ako si medzistraníckou alebo medzipolitickou skupinou ktorá sa venuje tejto téme. Takže nechcem to teraz predlžovať, preto dávam slovo členom výboru. Nech sa páči, pani N. Evi. Ďakujem, pani predsednička. To, čo vyplýva z tých mnohých preverovaní a vyšetrovaní za posledné roky zo strany prevádzkovateľov a tiež aktivistov a to, čo vyplýva aj e, zo strany oficiálnych dohod, vidíme, že intenzívny chov, najmä pokiaľ ide o dojnice, často prebieha vo veľmi náročných, ťažkých, nevhodných podmienkach Zvieratá sú príliš blízko pri sebe, je ich tam príliš veľa, sú tam zlé hygienické podmienky a nerespektujú sa pravidlá. A naozaj väčšina týchto zvierat nemá prístup ku e, pastvinám. Takže to, o čom tu dnes hovoríme, e, teda To, čo sa týka smernice 9858, eh, je čosi, čo sa musí zmeniť. A to je to, čo žiada táto petícia. Oni hovoria, že komisia musí vydávať usmerenia, ktoré sú jadné pre farmárov a pre chovateľov. Tak, ako sa to deje v iných prípadoch. To isté sa udialo v prípade ošípaných chovov ošípaných. Takže myslím si, že toto je chvíľa, kedy žiadosť predkladateľov petície je veľmi naliehavá. A naozaj e, je tu platforma, ak ju máme, tak bolo by zaujímavé, či môžeme túto petíciu e, odkázať na túto platformu, to by im poskytlo istý kontakt, informácie. A preto ja sa privolám za to, aby táto petícia zostala otvorená a aby sme naliehali na to, aby komisia riešila tento prípad tak skôr, ako je len možné. Mm, tá medzipolitická skupina pre dobré životné podmienky zvierat sa tiež tomuto venovala a mali sme tam niekoľko dôkazov, ktoré hovorili o problémoch. No a aby som to uzavrela, chcem povedať, že z môjho hľadiska je toto veľmi dôležitá oblasť. Ide nám o to, teda sme svedkami toho, že e, tento sektor chce maximalizovať e, svoju produkciu a e, dochádza tu vlastne k preťažovaniu zvierat a musíme zmeniť svoj prístup, musíme odstrániť tieto problémy, musíme hovoriť o udržateľnom spôsobe chovu. To nie je len v záujme zviera, to je v záujme celoživotného prostredia. To je dôležitá otázka pre Európsku úniu. Ďakujeme, Eleonora. Áno, ešte, ešte jedna žiadosť slovo, nech sa páči. Takže dobré životné podmienky zvierat. K tomu chcem povedať, že právom. K tomu prebieha veľká spoločenská diskusia mm, už 20-30 rokov. To máme na stole, áno, máme rôzne názory na to, čo to vlastne sú tie dobré životné podmienky zvierat. Ale ja mám e, možno aj iný príklad, ktorý nie je orientovaný na prifit ja chcem povedať, ja sám vlastne pochádzam z prostredia farmárskeho, chcem povedať, že takéto, e, takýto uzatvorný chov nezodpovedá e, vlastne v e, podstate týchto druhov, ktoré chováme. Ale sme v menšine, nám sa to nedarí, nám to sa nedarí zmeniť túto technológiu. Ale nie je možné tiež jednoducho povedať, že veľké je zlé a malé je dobre. Chcel by som navrhnúť aj vzhľadom na väčšiny v tomto výbore, aby sme e, túto petíciu presunuli do našej e, medzipolitickej skupiny pre dobroživotné podmienky zvierat. Tú skupinu sme založili, teda e, ide naprieč politickými skupinami a tá by to mohla posunúť ďalej. A potom samozrejme môžeme hovoriť o ďalšom postupe. Ďakujem. I don't have anybody else. Anybody else willing to take the floor? Nevidím, že by sa niekto ešte hlásil. Praje si ešte niekto prehovoriť? Nie. Tak. Odozdávam slovo pánovi Stevensonovi. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem. Eh, áno, možno by bolo dobré posunúť perciu do eh, medziskupiny. Oni sa tomu už venovali. A táto interskupina ale nemá právo moc parlamentného výboru, tak ako tento výbor. Takže ja by som nalihal na to, aby tento výbor si ponechal kontrolu nad eh, touto petíciou, aby ju ponechal otvorenú a aby žiadal komisiu, aby vydala usmernenia. Máme smernicu, ktorá je dobrá, ale vyjadruje sa vo veľmi širokých pojmoch a mm, totiž hovorí o tom, že farmári majú prijímať všetky možné riešenia. Takže bolo by dobre, aby E, farmári vedeli, aby komisia povedala, aby farmári vedeli, čo sú tie rozumné kroky, užitočné kroky, ktoré vlastne predchádzajú e, rôznym e, chorobám, masticíde a ďalším. Áno, komisia urobila užitočné veci, zorganizovali workshop, pripravili správu, ale to by bolo veľmi divné, keby sme povedali, že toto je vlastne všetko, čo sa dá urobiť my sa musíme snažiť o to, aby dojnice boli e, chované v súlade s právom únie. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Áno, to sa týka všetkých chovov. Tie sa majú vykonávať v dôstojných podmienkach. A to sa týka aj predchádzajúcich petícií. E, zhrniem to. My sme teraz vyčerpali všetky možnosti skupiny eh, Inter eh, pre dobré životné podmienky zvierat. To, čo sme ešte neurobili, je, že sme neposunuli tú petíciu platforme, ktorá, ktorú vytvorila Európska komisia. Takže toto urobíme. Pošleme túto petíciu platforme a chcem vám tiež navrhnúť, aby sme poslali list komisárka Andrukaitis a spresnili by sme tam, že smernica je dobrá smernica, ale nie je naplno implementovaná v členských štátoch. A ak by bolo možné vytvoriť e, úsmerenia, ktoré by boli užitočné pre členské štáty, aby si medzi sebou vymieniali dobré skúsenosti a aby sme sa tak posúvali krok za krokom. Takže to je to, čo môžeme urobiť v tejto fáze. A ja dúfam, že kolegovia to môžu podporiť. Áno, dobre, takže to urobíme takto. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pán Stevenson. Ďakujem, že ste pozitívni. Áno, je to veľmi deprimujúca téma, ale vy sa k nej vyjadrujete s veľkou nádejou, vyjadrujete nádej na riešenia do budúcnosti. To je dôležité, aby sme tak posúvali. Prajem vám, aby ste ďalej mohli pokračovať o svojej práci a e, dúfam, že čoskoro uvidíte výsledky. Ďakujem, že ste prišli do nášho výboru a všetko dobré na vašej spiatočnej ceste. Ďalšia petícia je 475 v mene viacerých združení e, pre ochranu zvierat. Má 464 podpisov. Ide o zanedbané túlavé psy v Bulharsku. Predkladateľka petície je s nami, Marta Georgieva. Vítame vás a dávam vám slovo na 5 minút, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Žiaľ. Mm, ukážem vám ešte niekoľko ďalších nepríjemných fotografií. Chcem sa ale najprv poďakovať za možnosť, že túto pedociu môžem predložiť v mene 18 združení na ochranu zvierat z celej celoburáska. Veľmi si ceníme úlohu e, vášho výboru pri prijatí uznesenia e, parlamentu na vytvorenie legislatívy EÚ na ochranu e, zvierat. Je to z roku 2012. Európsky parlament vyjadril záujem občanov EÚ na vytvorení záväznej e, legislatívy, pokiaľ ide o túlav zvieratá ale žiaľ od roku 2012 e, do dnes, do roku 2018, ten problém pretrváva a dokonca sa zhoršil. A to nie len v Bulharsku, ale aj v mnohých ďalších e, východoevropských a juhoevropských štátoch. Žiaľ, kvôli know-how. Tieto štáty porušujú článok 18 zmluvy, tak ako bol už zavedený zmluvou z Amsterdamu a to v prípadoch, keď aplikuje jednotlivé politiky. Aká je situácia v Bulharsku? Bulharsko prijalo zákon na ochranu zvierat v roku 2008 a tiež sa dostalo do trestného zákonu v roku 2011, ale tento, táto legislatíva sa neaplikuje. Problém je v tom, že hlavný vládny orgán, ktorý má kontrolovať e, dobré životné podmienky zvierat, je vlastne vládna agentúra pre e, bezpečnosť potravín. A tento orgán je zároveň ten orgán, ktorý je zodpovedný za e, kontrolu a presadzovanie EU legislatívy, pokiaľ ide o e, zvieratá. Hm. Máme teda prípady nelegálneho chovu, predaja a spracovania zvierat. Preto máme veľké obavy, pokiaľ ide o zdravie verejnosti a rizika. A to nie len pre občanov e, Bulharska. Vo väčšine e, domácností Bulharska e, sú ch, e, chované psy na reťazi bez e, očkovaní e, proti besnote. E, E, chovajú sa dokonca psi na psie zápasy, ale podľa našeho práva je to e, trestné. E, tieto zvieratá sú chované v takýchto klietkách, ako ste videli. A to je nelegálne. Len raz orgány zasiahli po mnohých výzvach a to vtedy, keď sa toho ujal člen tohto parlamentu pokiaľ ide o Pokiaľ ide o e, túlové e, psy, tak e, obce majú veľmi zlé podmienky. Majú tam tisícky psov, ktoré sú držané v týchto podmienkach, zomierajú na podvýživu, zimu a zranenia Mnohé z týchto snímok už e, sa objavili v našich médiách a predstavujú vlastne porušovanie legislatívy, ale žiadne opatrenia e, zodpovedné orgány nepríjmajú. Situácia je tak zlá, že je zrejme, že bulharské orgány úplne svojvoľne e, sabotujú túto legislatívu majú akoby logiku, že keď pokiaľ je tu problém, tak samozrejme veľké prostriedky e, sa lejú do týchto zariadení, ale je to ako keby to bol, bola bezodná nádoba. Toto e, je jeden z prípadov, kedy gravidný kovoň zomrel e, v zajatí a My sme prijali dotáciu z EÚ a tento, tento vlastník teda prijal dotáciu z EÚ na chov týchto koní. A toto je, čo sa deje, keď vlastne prichádzajú európske peniaze do krajiny, kde neexistuje kontrola e, dobrých životných podmienok zvierat. Mnohé naše združenia sa obracali na kompetentné orgány, aby konali a obrátili sme sa na všetky kompetentné orgány, na ombudsmana. Um, predložili sme Rade ministrov petíciu s 11 tisíc podpismi. Dokonca sme podali niekoľko žalob. V roku 2015 sme dostali záverečné, e, záverečný rozsudok, ale ten doteraz e, nie bol aplikovaný. Takže tento kontext nás dovedol sem. Vyčerpali sme všetky e, dostupné prostriedky, aby sme zlepšili dobre životné podmienky e, e, zvierat. Obraciam sa na vás ako na výbor Európskeho parlamentu, aby ste stáli na strane občanov EÚ, aby ste monitorovali tento prípad a aby ste vyzvali príslušné orgány, aby konali. Žiadam Európsku komisiu, aby sa pridržala Eh, uznesenia parlamentu týkajúce sa eh, túlavých zvierat. A tiež, aby eh, príslušná legislatíva bola dodržiavaná. A prosím, aby ste túto petíciu ponechali otvorenú. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vypočujeme si aj komisiu. Pani Kuzma. Ďakujem pekne prvom rade sa chcem poďakovať predkladateľom petície, ktorí prišli z Bulharska, ak som to správne pochopila, aby odprezentovali túto petíciu. A môžem povedať následovné, že osobne e, naozaj e, sa ma dotklo to, čo ste nám ukázali, tie obrázky. Ja sama mám psa, mám rada zvieratá Zopakujem ale to, čo už komisia povedala a aj to, aká je súčasná situácia, sice, že komisia nemá právny základ na to, aby konala teda dobré životné podmienky zvierat, domácich zvierat alebo tulavých psov. To majú v rukách členskej krajiny a ten dohovor, ktorý ste uviedli, ten bol uzavretý na pôde Rady Európy a nie je to teda súčasť európskeho práva, práva EÚ. Čiže komisia jednoducho nemá právomoc monitorovať e, súlad e, v členských krajinách s dohovorom. A jediné, čo sa dá spraviť, je na úrovni národných orgánov. ale predsa len som už hovorila o Európskej platforme pre dobre životné podmienky zvierat. Zasadnutie bude najbližšie vo štvrtok. E, ste pozvaní. E, tá platforma má webovú stránku. Link nájdete na e, webovej stránke komisie. Vygooglite si Európska platforma pre blaho zvieratá. Keď e, na, budete na stránke, webovej stránke komisie, tak e, nájdete špecifickú stránku o tejto platforme a link na e, vysielanie prosenstvom internetu. Je to verejné, čiže 21. júna o pol desiatej vo štvrtok to zasadnutie začne a ja to tu spomínam preto, lebo napriek tomu, že komisia nemá právomoc správneho hľadiska riešiť situáciu tulavých psov, e, je tu predsa len e, možnosť na dobrovoľnom základe niečo spraviť prostredníctvom skupiny, ktorá sa zaoberá osudom e, psov, s ktorými sa obchoduje na internete a teda ich životnými podmienkami. A ešte poviem aj to, že na zasadnutí platformy vo štvrtok komisia predloží jej akčný plán, kontrolný plán práve pre prípady predaja zvierat online. Vieme, že to je v súčasnosti jeden z hlavných e, problémov. Ďakujem pekne. Ďakujem ešte raz, pán Vajc. Ďakujem, budem pokračovať v angličtine. Neviem, či tu niekoho takého, takéto fotky eh, nedojímajú. Nie je to iba bulharský problém, ale aj eh, v Rumúnsku, aj v Taliansku. A pokiaľ viem, sú petície aj eh, v Španielsku, takže Naozaj e, prosím, urobme si jasno vo všetkých týchto petíciách na túto tému. A obraciam sa na komisiu. Áno, blaho zvierat e, nemáte páky, ale máte páky, e, čo sa týka dopadu na zdravie. A ak neupravíte rozmnožovanie domácich zvierat a psov a možnosť predávať ich kdekoľvek, tak potom v konečnom dôsledku ohrozujete zdravie Európanov. A to by mohla byť tá páka pre Európsku komisiu. A ešte jednu vec spomeniem sú tu tie zariadenie pre nezákonnú reprodukciu, ale odtiaľ sa aj pašujú do zahraničia, predávajú sa z aut v Nemecku a iných krajinách, kde ľudia majú radi zvieratá, sú ochotní zaplatiť za ne viac. Čiže aj cezhraničné mm, pachovanie. Takže e, treba sa pozrieť na to, čo chceme, prísnejšie predpisy v oblasti reprodukcie, a obchodovania, aby každý pes mal v uchu čip, tak by sme presne vedeli, kde eh, sa narodil, kto je mm, majiteľom, čiže dal by sa nájsť takýto mm, zákony majiteľa, mohlo by sa začať eh, konanie Čiže zachovajme túto petíciu otvorenú, ale prepojme ju so všetkými ostatnými petíciami na túto tému. Hovorili sme o skupine pre blaho zvierat. Áno, nie je to právny orgán, ktorý môže rozhodovať, ale e, pozitívne pri tej medziskupine je to, že sú tam zastúpené skoro všetky politické skupiny nejde tam o partajnú politiku, ale o blaho zvierat. Väčšinou sa vieme zjednotiť. Takže ak je šanca začať právny postup, nejaké uznesenie v Európskom parlamente, opäť sa tejto téme venovať, tak by to bol začiatok práce tej medzi skupiny. Práve sme spomínali dojnice, ale Týka sa to aj iných zvierat. Čiže postupme to, prosím, tejto medziskupine, tak aby mohla začať, e, mohla skúsiť spustiť prácu na novom uznesení. Ďakujem. Ešte pán Melinov, predtým ako dostane sa slovo, my sme ne, my nemôžeme začať nejaké právne kroky, musí to spraviť komisia, my nemáme vôbec žiadnu právomoc. Pán Malinov. Nie je to dobrý deň pre bulharských e, poslancov a náš výbor a tak ako pri petícii do obeda, kde e, o tom veľmi dobre vie bulharská verejnosť. Toto je trošku e, neviditeľné, neznesiteľné utrpenie túlavých zvierat. Ťažko sa o tom hovorí, ale pokúsme sa tu byť čo naj... Um, um, užitočnejší. Bolo rozdané prehlásenie medzi skupiny a je to dôležité, pretože to priamo súvisí a uvádza sa tam vyslovne táto petícia, o ktorej práve teraz hovoríme. A odkazuje sa tam na uznesenie z roku 2012 a tam vyzývame Európsku komisiu, aby niečo spravila. Vieme, že komisia nepredložila legislatívny návrh na ochranu domácich zvierat a túlavých e, zvierat, aj keď je tu vola Európskeho parlamentu. Áno, my nemôžeme e, spustiť takúto legislatívnu iniciatívu, ale niečo tu už predsa len je a táto petícia dokazuje, že je tu nedostatok v európskej legislatíve, ak mám byť úplne úprimný. Môžem hovoriť v mene ľudovcov, ale úplne to odzrkadluje aj môj osobný názor a moju predstavu o politike otázke a odpoveď komisie, to je presne to, čo by sme nemali európskym občanom povedať. A síce, že áno, je tu veľký problém, súcitíme s vami, ale nie je tu právny základ, takže túto petíciu môžeme rovno uzavrieť. To presne by sme nikomu v EÚ nemali povedať a určite nie tým, ktorí sa e, snažia e, prísť e, na pôdu nášho výboru a obhajovať tu nejakú vec. Takže priamo k mojim návrhom. Poprvé, myslím, že petíciu treba ponechať otvorenú. Viem, že nemáme ani čas, ani prostriedky na to, aby sme vycestovali do Bulharska, ale ja to spravím. Pozvem aj niektorých kolegov, hlavne z tej medziskupiny. Pokúsim sa ísť spolu s nimi do terénu. Viem, že to nie je oficiálne, ale niekedy tie neoficiálne E, služobné cesty sú ešte e, vplyvnejšie ako tie oficiálne Európskej komisii. Treba pripomenúť naše uznesenie z roku 2012, aj iný návrh, ktorý súvisí so súčasnou situáciou. Ja sa pýtam, či to je niekomu lahostajné. Myslím si, že nie. Takže ak by sme aj museli hlasovať a neboli uznášania schopní, tak by to bolo pre nás trošku ponižujúce. Je to bolestivá téma, systematický problém, treba jednomyselnú podporu nášho výboru dnes. A urobme to. Ponechajme túto petíciu otvorenú, aby tí predkladatelia mohli pokračovať v tom boji v Bulharsku. Ďakujem. Vy si to mm, želáte, e, tú jednomyselnosť, vedzte, že ja si to želám ešte viac, e, veľmi by nám to zľahčilo život. Teraz pán Pirinsky. Ďakujem. Predkladatelia prišli na tento výbor potom, ako vyčerpali všetky ostatné možnosti, e, ako poukázať na tento bolestivý prípad. E, na národnej úrovni teda vyčerpali všetky možnosti a chcú, aby sa niečo pohlo aspoň na pôde Európskeho parlamentu. Je to smutné, naozaj myslím, že to nikoho nemôže nechať ľahostajného Myslím, že všetci pri tom cítime bolesť. Otázka znie, čo výbor bude považovať za vhodný postup. Predkladatelia tu majú dve požiadavky. Poprvé, aby výbor o tejto téme hovoril, to sa teraz aj deje. A druhá žiadosť, overenie si situácie priamo na mieste. Čiže mm, ísť e, si overiť fakty. Pán e, poslanec, ktorý vystúpil predo mňou, povedal, že to spraví na vlastnú pesť. Takže mali by sme pána Malinova v tom podporiť, aby mohol aj pozvať e, iných. To nie je iba Európs- e, pardon, e, bulharský problém, ale je mimoriadne pálčivý v Bulharsku. To uznesenie z júla 2012 jasne sa obracia na komisiu a členské krajiny, aby ratifikovali dohovor na ochranu zvierat a transponovali to do národnej legislatívy a potom komisia má vypracovať právny rámec pre ochranu domácich zvierat aj tých túlavých, aj pravidla na identifikáciu a registráciu, stratégie na spravovanie túlavých zvierat, vrátanie očkovania, potom zodpovedné vlastníctvo, zákaz e, e, nelicencovaných útulkov napríklad, e, zabíjanie tulavých zvierat, ak to nie je lekársky indikované. A v neposlednom rade tvrdé sankcie prípade členských krajín, ktoré by všetky tieto pravidlá nedodržiavali a od komisie počujeme iba, že spraviť nemôžu nič. Nič pri žiadnom z týchto bodov. To je neuveriteľné. Tak ako povedal pán Malinov, to je dôkaz úplnej nezodpovednosti. Už viac k tomu nechcem povedať, ale naozaj apelujem na vás, prosím, ponechajme túto petíciu otvorenú a uvidíme, čo všetko by sme mohli spraviť ako výbor a parlament na to, aby sa to pohlo pozitívnym smerom. Ďakujem pekne. Vy ste prečítali časť prehlásenia medzi skupiny. To sme dostali iba dnes. Pani Evi. Ja som rada, že tu viacerí túto petíciu podporili. Konečne žiaľ mnohé petície boli e, zavreté, pretože už komisia vraj nemá žiadnu právomoc. Mnohé petície došli na náš výbor a boli uzavreté konečne táto bola akceptovaná pozitívna odpoveď aj zo strany kolegov. Teraz je, myslím, tá vhodná chvíľa. Ja môžem iba zopakovať to, čo tu už odznelo. môžeme sa ako výbor pre petície zviditeľniť. Sú tu aj štúdie tematického oddelenia, ktoré sme si my vyžiadali a jasne to poukazuje na ťažkosti. Takže už nestrácajme čas. Je to téma, ku ktorej sa musíme ako petičný výbor vyjadriť a samozrejme komisia potom musí prísť s legislatívnym návrhom vhodným. Netreba podceňovať veľké ťažkosti v celej EÚ, ale teraz jednoducho tento problém treba vyriešiť. Ďakujem pekne. Ako vidíte, pani Jorieva, je tu e, jednoznačná podpora vašich e, argumentov. Vy ste tu vystúpili so silnými slovami, ale aj Eh, obrázkami. Ak chcete ešte, môžete vystúpiť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem všetkým poslancom a poslankyňam za ich eh, postoj. Naozaj mm, je to pre nás až dojímavé. Ak dovolíte, do, dá slovo moja kolegyňa Papa Dopova eh, veľmi stručne po bulharsky. Ďakujem ešte raz. Ďakujem pekne. Ďakujem tým, ktorí nás podporili a ešte raz chcem zdôrazniť, že tento problém nie je zanedbateľný. Mm, nejde o to iba považovať to za neviditeľný problém, ale ide naozaj aj o zdravie Európanov, ide aj o ich e, pocity, e, tie obrázky, ktoré sme vám ukázali e, z Bulharska, my to vidíme každý deň. A preto sa obraciame na Európsku komisiu s prozbou, ak budete rozhodovať, prosím, majte ešte raz na pamäti naše slova. Dobre, takže najskôr zašleme slovo e, komisárovi, ale vidím, že ešte niekto sa hlási o slovo. Nech sa páči. Entschuldigung bitte, ich spreche auf. Ďakujem po nemecky. Myšlienka kolegu sa mi páči, teda taká e, e, služobná cesta z vlastnej iniciatívy do Bulharska, e, pozrieť sa na fakty v teréne. Ja by som sa veľmi rád pripojil, je to také e, spontánne. Ja som bol 5 krát v Rumúnsku, som tak povediac odborník na túlavé psy. E, predseda kraju Bančesku po mojom vystúpení v miestnom eh, mestskom parlamente v Bukurešti náhle musel opustiť krajinu a potom asi aj piatý najdôležitejší muž v Rumúnsku tiež eh, o pár mesiacov skončil vo väzení, takže ja by som veľmi rád pomohol kolegovi niečo zorganizovať a niečo teda spravil pre túlavé psy v Bulharsku. OK, we are now talking about stray dogs in Bulgaria at the moment. So I'm... Dobre, teraz ide o tie túlavé psy v Bulharsku. Vieme, že totiž eh, tieto eh, zlé podmienky eh, existujú v rôznych častiach Európy. Ale ak si prajete, počula som zo strany SD a SPP, že sa chcú zúčastniť misie. Ak e, máte koordinátorov, tak nebudete mať väčšinu vo výbore. Takže predložte to koordinátorom, dáme to na zoznam, e, do zoznamu zisťovacích misií na budúci rok. Takže to bude oveľa lepšie, ako keby tam išiel len jeden človek. Ja viem, že um, máte váhu, pán Malinov, ale ak to bude formálna misia so správou a odporúčaniami, môže to zmeniť výraznejšie situáciu. Ak sa výbor teda tak rozhodne, prediskutujeme to spolu s koordinátormi. Myslím, že je to dobrý nápad. A už máte väčšinu medzi sebou tieto dve skupiny politické. Dobre, spolu pošleme list komisárovi Andru Kajtotisovi, ako som už povedala, a taktiež to pošleme platforme Európskej komisie, o ktorej sme sa práve dozvedeli, že existuje. Skupina pre dobré životné podmienky e, pre zvieratá vyčerpala evidentne svoje možnosti. A ja sa vrátim k tomu, čo uviedli uviedli, že by boli radi, keby sa zorganizovalo stretnutie pre zúčastnené strany, aby sa hľadalo riešenie. Je to teda dobrá iniciatíva eh, z tejto skupiny, aby sme spolu niečo podnikli. Takže ako vravím, pošlem im túto informáciu, aby boli informovaní. A ďalej pošleme list agentúre pre potravinovú bezpečnosť v rámci e, ministerstva pre potravinárstvo a polnohospodárstvo. Ako som povedala, v júli 2017 sme požiadali v liste a upozornili na tento problém a oni povedali, že pre nich tento problém je skutočne dôležitým, takže by sme radi vedeli, čo od obdržania e, e, listu od nás urobili tejto veci, takže ich trošku vyzveme, aby nám povedali, aké konkrétne opatrenia prijali alebo neprijali. Uvidíme možno konkrétne na mieste v rámci misie. Takže toľko môžeme urobiť. Ste všetci za to, aby sme takto postupovali? Áno, dobre, ďakujem pekne. Ideme ďalej na ďalšiu petíciu. Ide o petíciu 720. Ešte predtým, ako prejdem tejto petícii, obrátim sa na všetkých eh, predkladateľov petícií, ktorí prišli. Ďakujem vám za to, že ste prišli do Bruselu. Ďakujem za vašu snahu, úsilie, čo robíte Opakovanie pri viacerých príležitostiach, takže prajem vám šťastnú cestu domov. Bod 26 dnešného programu sa týka petície 720. Ide o situáciu žien zadržiavaných proti vlastnej vôli v utečenskom tábore v meste Tinduf v Alžírsku. Máme tu na predkladateľku medzi sebou. Je to pani Maria Elisa Pavon Mulero. Dávam jej 5 minút. Muchas gracias. Buenas tardes, señores y señores. Ďakujem pekne. Dobré popoludnie, dámy a páni. Volám sa Elisa Pavon a prišla som v mene eh, asociácie Sloboda je ich právo. Ide o združenie žien, ktoré eh, sú eh, sahraví a majú rodinu v utečeckom tábore v Tinduf. Mám tu niekoľko z nich, tých dievčat, ktoré majú rodičov v tomto tábore a ďakujem im um, uh, za túto podporu. Ide o to, aby sa mohli rozhodnúť, uh, ako chcú žiť vlastný život mimo tohto utečenského tábora. Máme tu niekoľko záberov. Malo aby ste mohli konkrétne vidieť uh, osoby, dievčata, je tu aj niekoľko ďalších. Ide o ženy, dospelé ženy, ktoré sú zadržiavané eh, proti vlastnej vôli. A napriek tomu, že sú plnoleté, ako vravím, sú proti svojej vôli zadržiavané a podrobené neadekvátnemu zaobchádzaniu. Bolo im povedané, že sa musia stať matkami, aby zachovali česť rodiny. V roku 2002 prišli do Španielska zostali v Španielsku nie zo zdravotných dôvodov a po návrate do utečenského tábora ich komunita ich vlastne, tak povediac, uniesla. Orgány v týchto e, táboroch nedodržiava svoje povinnosti ako e, organizácie, ktorá dohliada na dodržiavanie ľudských práv. Kriminalizujú rodiny v Španielsku, u ktorých tieto dievčatá bývali boli predložené formálne správy OSN v marci 2017. V týchto listoch požadujú obete, aby im bolo umožnené rozhodnúť o vlastnom živote v tomto e, tábore, tak nemôžu urobiť, pretože rodina, ich e, e, etnická komunita im v tom bránia, sú podrobené psychologickému nátlaku a niekedy sa niektoré pokúsili e, e, vziať si život, pretože im nechceli žiť v tomto nanútenom e, prostredí, tak ako urobila aj Maloma. Máme dvoch občanov Španielska, ktorí boli unesení. Členovia rodiny ich prinútili, aby sa vrátili do tábora. Boli prinútené Eh, vydať sa Maloma bude mať 25 rokov. Bola unesená pred dvoma rokmi. Daria má tiež 25 a bola úplne izolovaná v púšti 7 rokov. A v podstate trpí, trpí eh, srdečnou chorobou. Máme 5 prípadov únosov eh, španielských občanov a teraz jeden nový, ide o Asmu, ide o dceru Malomy. Je len 5-mesačná, narodila sa z toho núteného manželstva. Ďalej tu máme dve ďalšie mladé ženy, ktoré boli podrobené ehm, a zadržané pred dvoma, podrobené tomuto životu a zadržané pred dvoma rokmi vyjadrili sa, že by sa radi vrátili do Španielska. Sme tu preto, dámy a páni, aby sme požiadali Európsku komisiu, aby zakročila v prospech oslobodenia týchto žien a aby sme poprosili komisiu, aby prijala nejaké opatrenia voči tomuto frontu Polisario, voči alžírskej vláde, ktorá je e, zodpovedná za e, zdravie e, týchto osôb. Chceli sme poprosiť, aby ste vystúpili v tejto veci, intervenovali v ich prospech napríklad aj u vysokej predstaviteľky Federiky Mogherini. Neviem, prostredníctvom koho e, by sme tak mohli urobiť, ale chceme, aby španielská vláda uznala dceru Malomy ako španielskú občianku a tým pádom aj občiansku EÚ. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujem pekne. Máme tu predstaviteľa ESVČ, predstaviteľku ESVČ a dávam jej slovo. Ďakujem pani predsednička. A ďakujem aj za prezentáciu. Ide o dôležitú otázku. Ďakujeme za uvedenie ESVČ e, na čele ktorej stojí pani Mogherini, má sídlo v Bruseli a máme delegáciu v Alžírsku a upozorníme ich na tento problém v rámci monitorovania otázok týkajúcich sa eh, ľudských práv. Eh, táto otázka konkrétne súvisí aj s právami žien, čo tomu dodáva ďalšiu dôležitú dimenziu. Uvedomujeme si eh, správu, ktorá bola zverejnená v tejto súvislosti aj petíciu poznáme, ktorú ste predložili a dôsledne sme si ju prečítali. V súčasnosti nemáme nezávislý zdroj informácií, ktorý by uvidel, že Frente Polisario zohráva aktívnu úlohu v týchto reštriktívnych opatreniach namierených voči týmto mladým ženám. Skôr ide o ich rodiny. Ale e, skúmame to. Určité sprostredkovanie e, vykonávajú viaceré strany nie konkrétne, pokiaľ ide o registráciu ASMI ako španielskej občiansky, ale pokiaľ ide o právo týchto žien rozhodnúť o tom, kde chcú žiť. Takže budeme sledovať e, vývoj v tejto situácii. Koordinujeme sa so Španielskom, ktorý to, je to krajina príslušná v konzulárnych záležitostiach a budeme viesť dialog pre, v oblasti ľudských práv, ako aj e, uplatnenie humanitárnych opatrení v tábore v Tinduf. Ďakujem pekne. E, dávam priestor e, ostatným, aby sa k tomu vyjadrili. Pani Esteras. A ešte predtým pani Bizera, pardon. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať e, prekladateľom petície, že me, prišli medzi nás a že nás oboznámili so skutočnosťou. A faktami a tiež, že nám povedali to, čo stojí za celým problémom. E, potešilo ma to, čo som počula od komisie, keď uznáva, čo sa deje a hľadá riešenia, lebo to je to, čo potrebujeme. A tiež by som chcela upozorniť na zodpovednosť frontu, e, ktorý by mal prijať e, kony. Oni si hovoria, že sú demokratickým orgánom v tejto oblasti, majú ústavu, a dochádza tam k porušovania e, slobody pohybu a tak ďalej. No a chcem každého upozorniť na to, že Front Polisario je vlastne vyjednávačom a e, získava e, financovanie z EÚ a z našich členských štátov. A to im dáva vlastne legitimitu ako E, sprostredkovateľom, ale ako je možné, že e, oni hovoria, že nie je v ich silách vyriešiť e, situáciu so zadržiavaním žien, ktoré sa deje proti ich vôli. Nemôžeme rešpektovať kmeňové zvyklosti, ktoré by boli nad medzinárodnými dohovormi. Nikto predsa nebude sa prihovárať za e, obrízku žien. To jednoducho nie je možné. Musíme rešpektovať právo rodín. Nemôžeme rešpektovať právo rodín vykonávať sobaše z donútenia. My sme podpísali istambulský dohovor ako EÚ a tento dohovor rieši tieto témy. Takže musíme konať. A ako som už povedala, ďakujem komisii za e, ich odpoveď. Áno, majú nástroje k dispozícii, ktorými môžu konať. Ale chcem tiež vyzvať k tomu, aby španielská vláda, je to e, vláda v novej zostave, aby aj ďalej trvala na tom, že každé španielské dievča musí byť registrované a nemôžeme akceptovať vyjadrenia takéto, že biologické rodiny môžu so svojimi dcerami robiť, čo chcú. Tu nejde len o prípady tých rodín, o ktorých sa tu hovorilo. Ide o e, ďalších asi 50 prípadov dievčat a žien. Ja teda mám dôveru, že tento výbor bude konať a dúfam, že sa obratíme na ďalšie inštitúcie EÚ, aby pomohli a tiež, aby pomohla aj vláda Španielska. Ďakujem, pane Staras. Ďakujem, pani predsednička. Podporujem vyjadrenie mojej kolegyne. Chcem sa poďakovať predkladateľom petície, že medzi nás prišli. Oznámili nás s oblasťou, kde EÚ a parlament sa musia zainteresovať z viacerých dôvodov. Máme tu 4 rodiny, ktoré ktorých deti teda boli s nimi a v niektorých prípadoch išlo o dočasné alebo o trvalé riešenia a v niektorých prípadoch platili za zdravotné ošetrenie vo viacerých prípadoch vlastne zachránili životy týchto dievčat a podporovali ich, boli pri nich. A keď dospeli a vrátili sa do táborov, došlo k porušeniu ich ľudských práv a obrali ich o slobodu násilím a bola ohrozená ich fyzická psychická integrita. A pretože sa to udialo v prostredí rodiny, tak to bolo zavlčané. A teda my musíme dbať o to, aby sa o týchto veciach hovorilo, aby sme jasne pomenovali, že tu ide o porušenie ľudských práv, právo na slobodu, dôstojnosť a spravodlivosť. Ich doklady e, im odobrali. Jeden z rodičov dnes hovorí uprostred Sahary, keď vám odoberú dokumenty, tak ide vlastne o únos. Nie je to ten starý typ únosu, ale jednoducho odobratím dokladov vás odoberú, o, oberú o slobodu. Takže e, e, vlastne ich takto donútia, aby sa vzdali svojej slobody aby sa vzdali očakávaniu od budúceho života, musia sa vzdať zdravotnej starostlivosti. Teda e, ich život je v ohrození. Nemôžu sa slobodne pohybovať. E, sú porušované ich sociálne práva. A tiež porušenie práva na slobodu myslenia, slobodu náboženského vyznania všetky rodiny to popierajú pred e, zástupcami OSN a generálny tajomník OSN Banky Moon v roku 2016 Maria Čína a Maloma e, pomenoval tieto prípady ako prípady porušenia ľudských práv. A vo výročnej správe Bezpečnostnej rady pre túto oblasť sa uvádza, že tieto ženy boli zadržané proti ich vôli. Nobelová teda náš, my sme dostali Nobelovú cenu mieru a teda náš e, výbor by sa mal tiež zasadzovať za dodržiavanie ľudských práv. E, A nie len týmto štyrom rodinám, ktoré sú medzi nami dnes, ale aj ostatným rodinám, ktoré e, sa nachádzajú v podobnej situácii alebo rovnakej situácii. Aby rodiny hostiteľov nemuseli prechádzať týmto utrpením. Jedna moja priateľka z IBIFA hovorila o týchto varovaniach ehm, ďalšej rodine, ktorá mala takéto dievča a aby nemuseli tým prechádzať. My sme hovorili s pani Mogherini, aby to riešila. Požiadali sme španielskú vládu, aby zasiahla. A je pravda, že súčasný podpredseda vlády Španielsku je zodpovedný za obhajobu ľudských práv a Teraz by som e, rada e, uzavrela svoje vystúpenie tým, že španielská vláda by mala poslať vládu Fronte Polisario a vláde Alžírska a vysokej predstaviteľky a musíme sa postarať o to, aby zasiahla aj Junckerová komisia. Chcela by som tiež požiadať e, aj ďalšie združenia, aby sa do riešenia tohto problému zapojili. Nech sa páči. Ďakujem. Ja ešte chcem doplniť, že naozaj musíme konať tak, ako tomu rozumiem, tak tu ide o štátne príslušnícky e, Španielska, teda majú európske občianstvo. Predstavte si, že my, 4 a 5, ktorí takto sedíme, že nás e, násilne zadržia v Afriku a budeme tam sedieť a nikto nám nepomôže. Tak ja dúfam, ja by som očakával, že nás ako občanov EU odtiaľ niekto zachráni. Teda tu naozaj ide o únos. To sú španielskí občania, členský štát EÚ, niekam ich zaviedli a odtiaľ ich nemôžne dojesť späť. To je neuveriteľné. Všetky tie e, argumenty sú jasné a myslím, že teraz musíme zvážiť kroky. Vieme, akože, aký, ako prebieha politický pro, e, proces. Áno, mm, e, je tu konzultačný postup, e, možno, že e, sú zainteresované aj nejaké rozvojové fondy a tak ďalej, ale ak nebudeme konať, tak budeme nedôveryhodní. Teda my musíme jednoducho e, si uvedomiť, že títo ľudia od nás očakávajú pomoc. Teda ja si to neviem predstaviť, ako by sme sa cítili my, keby nás takto zabudnutí nechali sedieť niekde v púšti. Takže ešte raz, áno, potrebujeme naozaj rozhodnú silnú reakciu. Využiť všetky politické kanály, je ich dostatok a musíme pohroziť e, zastavením financovania. To sú naše občianky, naše občania. Nemôžeme ich tam nehať tak. Thank you very much. Mr. Terika Ďakujem, pán Terika Bras. Thank you. Sorry. Thank you, Chair. Uh... Ďakujem, pani predsednička. Neviem, nepoznám podrobnosti tohto prípadu, ale to, čo som si tu vypočul, je šokujúce. Podporujem teda, aby sme vyjasnili celú situáciu. Potrebujem vedieť, kto je zodpovedný za to, čo sa to stalo. Áno, teda komisia alebo Front Polisario. To musíme vyjasniť. No a kladiem si otázku, do akej miery je zainteresované Španielsko. Nie som si istý. Znamená to, že Španielsko doteraz dostatočne nekonalo, to by bolo veľmi vážne. No a ešte poznámka, pokiaľ ide o vzťah rodičov a detí, bez ohľadu na to, či ide o biologických alebo náhradných rodičov a či ide o dospelé alebo maloleté deti. Často sa na tento vzťah nazerá zo zreho hľadiska. My hovoríme, že rodičia majú práva vo vzťahu k ich deťom. Nie. My hovoríme o právach detí a, a rodičia majú povinnosti vo vzťahu k svojim deťom. Tieto devčatá majú práva. A to je jedno, či sú adoptované alebo biologické deti. A ich musíme chrániť. Oni majú svoje práva a my máme povinnosti. A to, čo mi je jasné, pokiaľ ide o komisiu, Aké kroky príjme komisia? Ja som to dobre nepochopil. Ne, nechcem tým povedať, že to nie je úplne jasné, ale ja som to nepochopil. Znamená to, že komisia urobí nejaké milé gesto, ktoré vyjadrí e, solidaritu, alebo môže komisia naozaj vyvinúť tlak, lebo naozaj to je to, čo treba urobiť vyvinúť tlak na tých, kto, sú, kto je príčinou problému, teda či už to rodina alebo front polisario. A tiež kto má konať, teda je to vláda španielská alebo vláda alžírska. A čo sa dá urobiť? Aby tieto ženy, tieto dievčatá hm, dostali prístup ku svojim právam. Teda právo vyjadriť sa, či ich uniesli alebo nie. Zdá sa, že to tak povedali, ale bolo by dobre, keby to bolo vyjadrené opakovane. A naozaj, ak je to tak, aby mali právo na slobodu. A tiež, čo môžeme urobiť, aby sme mohli vyvinúť tlak e, na riešenie tejto situácie. Ďakujem pani Ayala Sender. Ďakujem. Prišla som trošku neskôr. Zdržala som sa prácou na rozvojovej pomoci. Aj my podporujeme predkladateľov petície z oči voči tejto situácii v Španielsku. Boli prípady dievčat, ktoré išli na prázdniny späť do krajiny pôvodu, do rodiny a boli tam nútené ostať proti ich vôli, dokonca aj v prípade plnoletých dievčat v mene kultúrnej náboženskej tradície, ktorá by ale nemala e, prevažiť nad základnými právami. Podľa informácií, ktoré mám, kdy k dispozícii aj e, výbor pre ženské práva tohto parlamentu nám odpovedal. Potom je tu aj výbor pre ľudské práva a e, pre zahraničné záležitosti. Ich odpoveď by ma tiež zaujímala. E, tiež by som chcela vedieť, čo by sme mohli ešte spraviť. Komisia si už povedala, čo mieni spraviť komisia. Pardon, ešte raz, že som tu nemohla byť skôr, ale zaujíma ma, ako sa to pokúsime vyriešiť. Hovorilo sa aj o rôznych e, textoch. Front Polisario sa niekedy uvádza ako e, partner politickom kontexte aj v súčasnosti to tak je. Ja by som preto chcela vedieť, či aj my by sme sa mohli na front Polisario obrátiť vašim prostredníctvom, pani predsednička, aby sme vyjadrili naše znepokojenie. Chcela by som vedieť, čo by sme mohli spraviť aj cestou vysokého eh, komisára pre ľudské práva je to veľmi ťažká situácia pre tieto mm, mladé ženy, ale aj pre ich eh, rodiny, pretože tam vyrastali, eh, študovali, starali sa o ich zdravie, ak to bolo potrebné, takže naozaj to musí byť pre ne veľmi ťažké nemôcť eh, už s nimi byť v kontakte. Čo môžeme spraviť? Ako im môžeme pomôcť? Ako sa obrátiť na vhodných partnerov? Áno, je to ťažké, hovorí pani predsednička. Opäť budeme mať príležitosť si vypočuť predkladateľku petície pani Pavon Mulero. Ja sa to potom pokúsim zhrnúť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Chcem sa vám poďakovať v mene všetkých rodín za túto mm, rozpravu. Ďakujem za váš záujem o túto záležitosť. Ďakujem za vašu E, ochotu snažiť sa to pochopiť. Ide o to, aby sa všetky tieto nasilu zadržiavané dievčatá mohli vyjadrovať, ale to bude možné iba mimo tých táborov, táborov tam, kde sú zadržiavané. Front Polisario nám totiž to hovorí, že v tých táboroch majú všetku slobodu a hovoria, že chcú ostať v tom tábore ale ja vám to môžem jednoznačne povedať, nie je to pravda, tie mladé ženy tam nechcú ostať. keď by ste videlo, videli tú video nahrávku, kde mala má hovorí, že nie, nie som násilu zadržiavaná, hovorí to sediac po boku e, svojho brata, ktorý ju tam násilím zadržiava. Takže my hovoríme v jej mene. A prosím, aby všetko to, čo ste tu povedali, aby to neostalo iba pri slovách, aby sa nám spoločne podarilo Mm, nájsť možnosť, ako tieto mladé ženy oslobodiť. Ďakujem za všetko, čo ste doteraz spravili. Staráte sa o tie dievčatá, podporujete ich rodiny, snažíte sa e, všemožne túto situáciu objasniť. Pokračujte v tom. Ťažko sa mi to zhrňa, ale niečo môžeme spraviť tie dievčatá majú práva, my máme povinnosti, ako to tu už niekto múdro poznamenal, takže my by sme teraz mali zaslať list španielskej vláde. My sme už žiadali o stanovisko od výboru pre ženské práva a zahraničné záležitosti a ľudské práva. Zatiaľ odpovedal iba výbor FAM ani presne nepovedali, čo sa dá spraviť, takže nemusíme sa opäť obrácať na tie ďalšie dva výbory. Nezareagovali, ale môžeme poslať list španielskej vláde a zdôrazníme bilaterálny dialog. Španielsko je krajina tak ako Alžírsko a vedú spolu dialog, čiže zintenzívni tento dialog na bilaterálnej úrovni a aj na pani Mogherini sa obrátim a požiadam ju o sprostredkovanie, mediáciu, aby o tejto záležitosti hovorila pri každej príležitosti. A chcem zaslať list aj frontu Polisario. Nerobíme to pravidelne, ale musia vedieť e, o tejto petícii a o tom, že sa predsa len snažíme všemožne pomôcť a mm, oslobodiť tie dievčatá, zistiť, čo presne sa s nimi stalo. Dúfam, že sa nám to podarí. nikto nič lepšie nenavrhol, takže som toto chcela navrhnúť. Doteraz sme tieto možnosti nespravili. Takže budeme takto postupovať. Ďakujem. Aj vám sa chcem poďakovať za to, že ste prišli za nami až do Bruselu. Ďakujem za to, čo ste už spravili a čo ešte budete robiť. E, pekný večer vám všetkým. Týmto uzatváram dnešné zasadnutie výbor, petičného výboru.